sme vychádzali z toho, že odsúhlasené právo sa bude dodržiavať. Ak teda nejaká agentúra, ktorú je Europol, sa podriaduje európskym právo, európskom právu a keď má pocit, že sa nemusí riadiť právom EÚ, kde ide o článok 4 e, zmluvy, tak e, to vlastne nefunguje. Tu ide o to, že si človek musí položiť otázku, do akej miery vôbec môžu existovať takéto dohody alebo dohovory v budúcnosti a preto je zodpovednosti našej inštitúcie, a nášho výboru, aj keď sme odsúhlasili túto dohodu, aby sme ju zároveň aj spochybňovali. Toto je zodpovednosť, ktorú máme voči, voči našim občanom, že keď niečo odsúhlasíme, aby sa to implementovalo tak, ako sa to písomne dohodlo. A pri dohode o SWIFT toto nenastalo. Článok číslo 4 hovorí, že vlastne tie dopity majú byť veľmi úzko zamerané. Vaša správa potvrdzuje presný opak. Vaša správa hovorí, že dokonca ste nemali ani možnosť to preveriť. Bolo to nemožné, nemali ste žiaden prístup dokumentu, dokumentom. To znamená, že je nutné písomne uviesť, o čo teda išlo. Musí tam byť, predsa musia byť prístupné všetky dokumenty. No ale tu vo vašej správe sme sa dozvedeli, že tieto veci boli dohodnuté z USA úsne. Toto nie sú nejaké dohody ohľadne nejakej, nejakej hry. Tu predsa ide o citlivé osobné údaje našich občanov, ktoré sa využívajú na legitimný účel, ale predsa nie je možné, že plnou silou sa vyvíja tlak na tento parlament. Je tu snaha eh, prísť prísnymi opatreniami a kontrolovať a potom je tu spokojnosť tým, že tá dohoda je prísna a potom pri implementácii sa nedbá na to, či sa tie pravidlá dodržiavajú. Toto nie je taká legislatíva, ako by sa mal robiť odpovedným spôsobom a vôbec to nie je taká legislatíva, ktorá by vyvolávala dôveru občanov v schopnosť politiky. Preto musíme byť veľmi obozretní, aby sme sa v tejto otázke neuberali nesprávnym smerom. Som si prečítal tú vašu správu, tých pár strán, a to, čo som tam najčastejšie videl, bolo slovo impossible, teda nemožný. A jednoducho predsa to nemôže byť možné. Ja neviem, čo môžeme v tejto fáze spraviť. Ja osobne by som skutočne chcel vedieť, ako pán Wainwright ako šéf Europol odvodne tú situáciu. Predsa nie je možné, že nie je možné vykonať kontrolu na základe toho, že niečo je utajované. Zistí sa, že niektoré časti dohody sa nezdržiavajú a zároveň členské štáty, a netýka sa to samozrejme vašej správy, nesplňajú e, podmienky zmluvy a nie sú v stave informovať svojich občanov. Okamžite, ako sme schválili dohodu o Swifte, som vykonal, tak povediac, pokus, obrátil som sa na nemecký orgán na ochranu osobných údajov, či mi vedia povedať, aké údaje, aké finančné transakcie v rámci dohody SWIFT boli. A o pol roka neskôr tá odpoveď je vlastne absolútne nemožná. Nevedem povedať, čo poslali. Dokonca mi ho nevedia vôbec, vôbec dať žiadnu informáciu. Oni e, USA nechcú mať iba moje osobné údaje, ale údaje o mojom účte. Tak potom si kladiem otázku, prečo vlastne máme takúto ochranu osobných údajov, keď vlastne ani nevedia, že čo o mne niekto vie. Takže ani po pol roku nemecký orgán na ochranu osobných údajov mi nevedel povedať, či moje údaje boli zaslané ďalej a nevedem povedať komu. To znamená, že keď to osobne zhrniem po 6, 6 mesiacoch dohody SWIFT, prebieha všetko vlastne tak ako doteraz, zároveň nie je tu žiadna ochrana práv, žiadne občianské práva, žiadna ochrana osobných údajov a nič z toho sa neimplementovalo. Vlastne sme si mohli celú tú snahu ušetriť. Potom mohli členské štáty to dohodnúť medzi sebou, keď sa aj tak neberie vážne to, na čom sa dohodla táto inštitúcia. A toto je vec pre každú politickú skupinu, aby si položila otázku, ako sú braní vážne, keď ide o implementáciu legislatívy. A očakávam, že pán Wainwright odôvodní, prečo to neprebieha v zmysle článku 4 dohody. Ja pevne verím, že v správe komisie budú odpovede na to, ako oni to chcú napraviť. Som zvedavý, aké tam budú tie odporúčania, môžem pomôcť aj odporúčania z vašej strany a považujem to za správne, či by nebolo dobre sa zamyslieť nad tým, či by sa tá dohoda nepozastavila, keď sa ukáže, že, že ochranné predpisy sa ignorujú, neimplementujú sa, lebo toto sme nechceli, milé členské štáty, a takto nemôžeme pracovať. Ďakujem pekne. Thank you, Mr. Alvaro. Ďakujem pekne, pán Alvaro. A Teraz pán Busutil ako, ďalš- ako ďalší koordinátor. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som spomenúť dva body. Jedna vec sa týka samotného postupu a druhá vec sa týka samotnej témy. Začneme teda postupom. Považujem to trošku zvláštne, že tu hovoríme o, o šetrení, ktoré sa vykonalo v novembri. Správa bola schválená v decembri, ale správa sa k nám dostala alebo tá tlačová správa sa dostala k nám až v marci. Vedeli by ste nám to nejako vysvetliť, prečo sme museli čakať takto dlho na to, aby nám bola poskytnutá táto informácia? A druhá vec, čo sa týka samotnej témy, samotného obsahu. Chápem, že závery SDO boli, že vlastne ste nevedeli posúdiť, či tie e, údaje, ktoré sa zasali, boli primerané alebo nie. A musím povedať, že nie som veľmi prekvapený, a hovorím to preto, lebo v čase, kedy prebiehali rokovania minulý rok, a kolegovia si to iste pamätajú, sme vôbec neboli spokojní s tou, s zárukou, že, že vlastne Europol to bude kontrolovať. Vďaka tým ľuďom, ktorí sú tu pred vami dnes a vrátane našej politickej skupiny EPP, sme tam dali ďalšiu záruku a síce osobu, ktorá je v Washingtone na ministerstve financií, ktorá má kompetencie dohľadať kedykoľvek na to, že USA siahli na tieto údaje, čo by Europol nikdy nemal kontrolovať. Europol môže vlastne iba poslať súbory dát a z hľadiska definície to znamená, že mm, nepozerajú sa na obsah údajov. A práve preto my sme tam chceli mať ďalšiu záruku tým, že sme tam chceli mať dohľad, dohľadcu, ktorý by kontroloval detailné požiadavky v Washingtone vtedy, keď by e, americké orgány chceli siahnuť tieto údaje. A pán Alvaro, o to ide, či tento dohľad vykonáva svoju prácu správnym spôsobom. Ja nie som prekvapený, táto dohoda nie je uspokojujúca čo sa týka Europolu, ale ja pevne verím, že ten dohľad sa vykonáva svoju prácu správne a už sa teším na to, že budem môcť položiť e, príslušnému komisárovi túto otázku. Potom ďalšia vec. My sme tam dali ešte dve ďalšie zábezpeky. Prvá, poprvé, keďže sme neboli spokojní s tým, že tam prebiehal e, transfery súborov dát, vďaka parlamentu, musím takto povedať, sme, sme zastavili transfer dát v rámci TFTP a ďalej sme do, pretlačili aj doložku, ktorá sa týka všeobecnej revízie. To znamená, že bola by tom revízia nie len o úlohe Europolu v rámci dohody TFTP, ale aj e, v rámci širšej dohody. Pevne verím, že táto revízia k nám príde, budeme sa ňou zaoberať a som zvedavý na informácie, ktoré nám poskytne komisia. Ďakujem pekne a teraz Claude Moraes. Um, for my group. Uh, the... Ďakujem pekne. Chcel by som uh, zdôrazniť, že od začiatku rokovaní sme požadovali viacej detajlov. Chcel by som povedať, aké boli naše obavy ako politickej skupiny. Ako už bolo povedané pánom Alvarom, my sme sa zamerali na to, že táto dohoda ako je SDO mi skonštatujú, že bolo nemožné vlastne v rámci Europolu vykonať tie požiadavky ministerstva financí USA a takto to vznikla situácia, kde sme sa dnes dozvedeli, že vlastne tie požiadavky USA v rámci dohody o SWIFTu sú príliš abstraktné. Toto bude vlastne také, taká informácia, ktorú vidíme všade. A konec koncov naši členovia to aj tvrdili. Naša skupina svojho času trvala na tom, aby to bolo špecifikované, akým spôsobom sa budú v rámci článku 4.2 vykonávať tie požiadavky, aké tam budú kritéria na verifikáciu. My sme povedali, že je dôležité identifikovať nevyhnutnosť údajov, ako sú relevantné pre boj proti terorizmu a musia byť tieto údaje čo najúžšie. A tak SDO toto správne uviedli v správe a súhlasím s pánom Alvárom, že máme tú situáciu, kde sú ústne dohody a vznikla tak povedať nemožná situácia. Musím povedať, že súhlasím s tým, že e, aj keď sú to veci dôverné, nemôže sa k tomu takto pristupovať. Dôležité je, aby bol prístup k dodatočným dokumentom, aby tie dokumenty boli zaslané Europolu a musíme sa zamerať na to, že je dôležité mať potrebné údaje. Komisia slúbila, že príde s príslušným návrhom, ktorý je súčasťou celého balíku a chcel by som pozbudiť komisiu, aby rešpektovala tento prísľub. Toto nemôže byť tak, že tento program TFTP by nemal fungovať. Dôležité, aby sme sa opierali európsku legislatívu, aby sme spracovali tieto údaje. To je stanovisko našej skupiny. Jednoducho nemôže to byť príliš abstraktné, príliš všeobecné, ináč by sme mali problém s kredibilitou. A som veľmi rád, že tu ste dnes medzi nami a že nám poviete, ako môže byť riešenie, ako môžeme zvládať tú situáciu. Ďakujem pekne. Yeah. Ďakujem, teraz si vypočujeme zo strany zelených pána Alvareska. Prepačte, neboli ste na zozname, myslel som. Budem veľmi stručná, hovorí pani Weber. Nebudem hovoriť o podrobnostiach, ako táto dohoda bola schválená v parlamente. Ja som bola medzi tými, ktorí za to bojovali. Možno, že je to bola moja chyba. Ale moja otázka je veľmi spojená s tým, môžeme dôverovať Europolu ako Európskej agentúre, ktorú veľmi chcem podporiť, ale momentálne som naozaj zmetená, na ktorej strane mám byť. Pretože, pretože by som potrebovala vedieť, kto je rada, ktorej má zodpoved- sa zodpovedať riaditeľ Europolu. Ja som myslela, že toto je vaša rada. A teraz vy nemáte prístup k niečomu, tak e, to vlastne spochybňuje jeho správanie. Pred niekoľkými týždňami bol v našom výbore, spomínal, že Američania tak sme, sme ich videli všade, ale nikdy nespomenul, že Europol odovzdáva údaje založené na ústnych diskusiách, ktoré môžu mať. Skrývať takúto skutočnosť e, pred poslancami Európskeho parlamentu je obrovská chyba. Áno, chcela by som, aby sme mali vašu správu v tom čase, ale pozveme ho znovu, aby nám vysvetlil túto vec, ale z inštitucionálneho hľadiska, ako chcete tento problém vyriešiť. Ďakujem. Ďakujem a teraz si vypočujeme pána Albrechta zo strany Zelených. Ďakujem, pán predseda. Áno, najskôr súhlasím s tou skutočnosťou, že skutočne by um, sa pán riaditeľ mal priamo zodpovedať z týchto otázok alebo odpovedať na tieto otázky. My ako parlament by sme mali kontrolovať Europol a toto je v podstate téma tejto diskusie. Pre nás, zelených a pre mňa osobne bolo jasné, už v lete, že táto dohoda nie je v súlade s našimi ústavnými princípami a základnými právami, e, ktoré platia v EÚ, pretože ide o takýto druh údajov a pretože tieto transfery údajov sú presne takého charakteru ako to, čo sme kritizovali predtým. Nie je to kontrolovateľné, nie je možné individuálne urobiť nápravu a nie je možné mať e, informácie o tom, o aké dáta boli spracované a podobne. Takže pre mňa je jasné, že táto dohoda nie je v súlade s našimi našimi ústavnými princípmi, s princípmi členských krajín a ja si myslím, že my ako parlament by sme mali z toho vyvodiť dôsledky. Táto správa to veľmi jasne ukazuje, že sú tam porušenia pravidel a žiadny súd v EÚ e, ani Európsky súd e, pre spravodlivosť jednoducho nemôže takúto dohodu schváliť, nemôže to podporiť. Takže ja si myslím, a toto by bolo mojim záverom, aby sme túto dohodu zrušili. Ten problém sme si spôsobili sami, nie je to chyba Američanov. My ako parlament sme prijali túto dohodu a preto by sme sa mali zamyslieť, čo v tomto, mm, na tejto pôde akceptujeme. Nie je to v súlade s našimi princípmi a s našimi zákonmi. Pán Kirchhoff? Pán predseda, máte pravdu, keď hovoríte o stručnosti príspevkov, ale neprekvapuje ma to, že sú stručné, nie k tomu veľa čo povedať. Ja som vždy podporovať, podporoval som vždy túto dohodu, ako viete, a mnohí z kolegov napadli USA, pokiaľ ide práve o praktické dôsledky tejto dohody v rukách Američanov, ale skutočne e, zameriavame sa tu na nesprávny cieľ. Táto situácia je kľúčovým nástrojom v boji proti terorizmu. E, ja som s tým súhlasil a ja som bol jedným z najväčších podporovateľov tejto dohody na základe toho, že máme dostatočnú e, garanciu pre ochranu dát našich údajov. A čo dnes popoludní počúvam, Ehm, ma nepresvedčilo všetko, čo nám bolo povedané. Ehm, nebolo toho veľa, ale teda čokoľvek nám povedali dnes popoludní je príliš vágne, aby výbor z toho vyvodil nejaké závery. Efektívnosť, legitimita práce Europolu. Je to smutné, znovu nie je to poprvýkrát, pán predseda, že sme v situácii, kedy nie je to USA alebo iné inštitúcie vo svete, ale naša vlastná európska inštitúcia, ktorá nám nedokáže poskytnúť informácie, ktoré nielenže potrebujeme, ale na ktoré máme právo. Chcem uistenie, pán predseda, naozaj chcem upresne, e, že sa všetky pravidlá implementovali 100% a tiež uistenie o tom, že dostaneme, a to skoro, nejaké priame odpovede zo strany našich vlastných inštitucionálnych zástupcov. Ďakujem, ďakujem, pán Tavares. Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem aj e, spoločnej dozornej rade a pani Krus zvlášť za jej správu. Predovšetkým musíme zabezpečiť to, že budeme mať prístup k sa práve v plnom znení, že tento parlament bude mať prístup aj ku klasifikovaným častiam. Je to zásadné, ak máme zanalizovať implementáciu tejto dohody. Toto pravdepodobne bude znamenať, že parlament e, zahájí dlhú bitku, pokiaľ ide o prístup k dokumentom e, rády, ale akokoľvek to už bude, musíme e, začať tento boj a musíme. Takisto to funguje na americkej strane. A ako predrečník povedal, tu musí byť tlak Európskeho parlamentu. Máme veľké ťažkosti e, získať meno, tých, meno tejto osoby a nikdy sme v, tej, v tomto výbore nemali e, nejaké zdôvodnenie toho, prečo tento zástupca, jeho meno, to je v podstate zástupca európskych občanov, prečo jeho meno musí byť utajené. Mali by sme mať stretnutie so zatvorenými dverami a pozvať túto osobu sem, aby nám vysvetlila, čo sa v Washingtone deje. Zdá sa zo správy, že sú tu nejaké nové prvky, o ktorých by sme mali vedieť. Takže z, z môjho pohľadu tu hovoríme o konkrétnej dohode, hovoríme o dôvere parlament ako inštitúcia prejavil dôveru e, a v rokovaniach o Swifte. Samozrejme, niektorí hlasovali proti, ale signál, e, bol signál parlamentu, takže musíme byť veľmi opatrní, obozretní a dúfam, že rada a komisia to zoberú do úvahy. Takisto ide o implementáciu SWIFT. Ako takéhoto by sa mohlo dostať až na súd buď na úrovni ECJ e alebo členských krajín niekoľko poznámok obsahu, o, ktoré, o ktorom hovorila pani Krus. Bolo tu 8 žiadostí a v veľmi krátkom čase, niekoľkých mesiacov, tieto žiadosti o dáta prišli a parlament bol vždy proti takýmto hromadným e, transferom Američania boli vždy úprimní, hovorili, že je to pre nich potrebné. A potom mm, ešte niečo, čo nás trápi, bolo to, že tieto údaje pokrývajú určité časové obdobie, určité geografické oblasti, ako sú mesta, regióny alebo členské krajiny. A to nás privádza k myšlienke, že by tu mohli byť dáta SEPA, Takže to je e, neproporčné a mohlo by to sa dostať na súdy členských krajín. Ďalší prvok, ktorý si myslím, že je závažný, pokiaľ ide o ústne informácie, tie sa nedajú dozorovať v tomto parlamente alebo v nejakej ďalšej inštitúcii. Je to teda neakceptovateľné, že tu nie sú záznamy z vecí, ktoré sa udiali. medzi úradníkmi, ktorí diskutovali o otázkach bezpečnosti. Takže mm, títo by mali byť zodpovední, zodpovedať sa občanom a, a Američania hovoria o, o nejakom priateľnom popretí Takže chcem zopakovať to, čo povedali moji kolegovia, aspoň tri nedostatky medzi v tom, čo by malo byť a v čom a to, čo správa ob- obsahuje, žiadne požiadavky zo strany amerických orgánov voči dozoru, ktorá, ktorý sa robil na európskej úrovni. Dokumenty boli klasifikované. A preto tu bola dodatočná požiadavka, že spoločná dozorná rada e, na takéto niečo nebola zvyknutá. No a potom ešte k údajom. Hovoríme o desiatok, stovkách, tisícoch alebo miliónoch e, mm, takýchto e, dokumentov. A potom ešte stáli zamestnanci, ktorí majú prístup k týmto požiadavkám v Europole bola nejaká požiadavka zamietnutá. Pán Vejtrajc, keď sme mu položili túto otázku, povedal, že bol vždy mm, rozumný alebo zvážil vec a to bolo veľmi vágne. Takže nedostali sme jasnú odpoveď na to, či bola nejaká žiadosť až zamietnutá. Takže za nezaradený pán Bravson Shore e, na záver prvého kola, prosím stručne. Viem, že bola príležitosť eh, toto preskúmať za prvých 6 mesiacov a počas tohto času boli iba 4 požiadavky. Ale čo zostáva nepokryté, sú nepriateľné postupy zo strany amerických orgánov a spôsob, akým sa na ne reagovalo zo strany Europolu. Takže v prvom rade, čo sa hovorí ako abstraktný charakter požiadaviek, myslím, že to je len eufemizmus pre hromadné žiadosti alebo hromadný e, transfer informácií. To sa musí overiť, či tieto požiadavky boli v súlade s dohodou alebo nie, ale v týchto prípadoch požiadavka mala byť zamietnutá, až kým sa nevyjasní, že požiadavka bola v súlade. Pokiaľ ide o ústne informácie eh, z USA do Europolu, tak tu sa musí zabezpečiť overenie a toto nebolo možné. V takom prípade Europol eh, mal zamietnúť takúto žiadosť alebo ignorovať takúto žiadosť alebo urobiť eh, písomnú, písomný záznam o tom. Zdá sa, že Europol konal, ako by, keby mal svoje vlastné pravidlá. Ale som rád, e, že SPO toto, na toto prišiel a zdá sa, že je rozhodnutý niečo s tým robiť. Z dlhodobého hľadiska sa zdá, že keď prevencia e, terorizmu je taká dôležitá, o tom nie sú pochybnosti, je tu riziko, že motivácia je niečo ako spúšťač, ktorý vlastne zvyšuje našu zraniteľnosť voči dátam, ktoré boli požadované za iným účelom alebo bez správneho zdôvodnenia. Ďakujem. Ďakujem predtým, ako otvorím druhé kolo otázok. By bolo dobre, keby sme si najskôr vypočuli reakciu pani Krus, pretože tu bolo viacero kritických eh, poznámok a a mohlo by sa to vnímať ako kritika, pretože celkový dojem, e, ktorý tu e, prevláda, je nespokojnosť. Europol vykonával činnosti, e, ktoré sú v dohode a teda je potrebné to komentovať predtým, ako si vypočujeme správu komisie zajtra v pokračovaní tejto schôdze výboru Libe. Máte slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem kolegom za ich otázky. Chcela by som upresniť, že inšpekcia sa, utvoro, sa uskutočnila v, nov, v novembri. Tým, ktorý robil inšpekciu, mal úvodné diskusie o správe v decembri, na decembrovej plenárke a a sú tu štvrťročné stretnutia, ktoré sú pravidelné. Toto bolo mimoriadne plenárne e, stretnutie v januári, ktorým sa prijala táto správa. Takže, ako som informovala, museli sme o tom informovať Europol. Oni odpovedali koncom februára, takže my sme prijali našu správu 1. marca a poslali sme to okamžite parlamentu. Takže nebolo tu žiadny sklz, len som to chcela objasniť. Sú tu ešte niektoré ďalšie veci, na ktoré treba reagovať. Pýtali ste sa, či môžeme Europolu veriť. Ja nechcem byť teraz nejaká nespravodlivá. Musím povedať, že po čas 13 rokov v dozornom orgáne chcem povedať všetkým kolegom, že Europol je jedna, jeden z orgánov s najvyššou úrovňou ochrany údajov je to v súlade so zákonmi na ochranu údajov a SBO robí ročné inšpekcie, overuje si dodržiavanie týchto odporúčaní. Samozrejme, že um, sú tu ešte, e, je tu ešte priestor na zlepšenie, ale všeobecne je súlad s dodržiavaním týchto pravidel. tento orgán nie, že nebol konzultovaný, ale Európsky parlament vo svojej správe tvrdí, že Europol má túto úlohu e, overiť si legálnosť požiadaviek. A tento orgán, ktorý e, je súčasťou pracovnej skupiny policajných síl, musí byť právnym orgánom, nie Europol sám, aby vykonal túto úlohu. E, tým pádom sa úlohy zmiešavajú. Europol mal mať vzťahy s USA preto, aby dostával a dával údaje v rámci svojej právomoci. A teraz má úlohu, ak to tak môžem povedať, ktorá je veľmi metúca. Europol sa teda snaží e, prežiť e, v tomto prostredí. Okrem toho v správe som videla, sa hovorí, že e, by tu mal byť dozorný orgán, ktorý bude kontrolovať dáta. dáta. Náš dozorný orgán chráni údaje a o čo tu ide, je um, právna, legálna otázka. A to je otázka pre súdy, pre takéto orgány, pre justičné orgány. Ako som eh, povedala, odkedy máme túto dohodu v august, z augusta od prvej požiadavky, transfer údajov bol veľmi krátky čas. Europol sa musel prispôsobiť, reagovať, pretože to sa od neho požadovalo. Tiež sme Europol žiadali, o to, či boli nejaké usmernenia, nejaké pravidlá pre dohody, pretože ustanovenia dohody nie sú ľahko zrozumiteľné. Európa povedal, že nie, komisia e, nemá za úlohu interpretovať pravidlá, ani Europol nie. Takže to veci skomplikovalo pre všetkých, pretože sme nemali záväzné vysvetľujúce pravidlá alebo usmernenia ehm, Čiže pokiaľ ide o dôveru v Europol, tak včera, neviem, či eh, riaditeľ pre ochranu dát mal, eh, nejak komunikoval s parlamentom o tejto veci, ale dostal naše odporúčania a mala by som povedať, že Europol vo svojej odpovedi nepoprel žiadne skutočnosti, ktoré <coughs> stanovil tento orgán a v odpovedi na žiadosti rediteľa Europolu. Nás e, sme boli um, um, ubezpečení, že sa urobili kroky na to, že um, zosúladi svoje kroky s našimi odporúčaniami a myslím si, že e, je dôležité aj to, že z 8 žiadostí 5 bolo žiadosťami o dodatočné informácie zo strany USA, pokiaľ ide o overenie legálnosti. a overujeme si, či tieto informácie mali byť poskytnuté písomne. Toto je zásadné pre nás, aby sme si tieto údaje mohli overiť. Je to kľúčové pre charakter týchto žiadostí. Takže toto je dokument, ktorý je tu, nie je klasifikovaný, je absolútne prístupný, bolo pre mňa tým pádom možné vám povedať, aký je jeho obsah. Neviem, prečo táto odpoveď e, Europolu by nemala byť daná k dispozícii parlamentu. Podľa mňa je dôležité, aby ste to mali, aby ste videli, čo Europol robí. Alebo aspoň ako odpovedá na požiadavky z našej strany. No a ešte, e, pokiaľ ide o počet týchto e, transakcií, budú ich milióny. Toľko k tomu musím povedať. Ďakujem. You want to add a point? Do it. Chceli ste niečo dodať? Nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. 11. novembra, keď sme išli do Europolu, ja som mal na starosti procedurálne veci. Bolo treba všetko pripraviť veľmi rýchlo medzi polovičkou júla a koncom augusta, kedy veci začali platiť. Postupy sa sprísnili medzi tým niekoľko raz, no napriek tomu tu ostali dva problémy. Jeden z nich je, že nie všetky informácie, ktoré prichádzajú z USA na opodstatnenie žiadosti o rýchle poskytnutie údajov prichádzajú v písomnej forme. To znamená, že sú to väčšinou úsne žiadosti a nedajú sa overiť pracovníkmi Europolu, ktoré majú na starosti ochranu osobných údajov. Takže to je prvá vec. A druhá vec je, že priama zaangažovanosť je tiež problematická, pretože pracovníci, ktorí majú na starosti ochranu osobných údajov, chcú byť zaangažovaní vo všetkých oblastiach na všetkých stupňoch. A rady tohto pracovníka sa neberú vždy plne do úvahy. A potom je veľmi ťažké robiť kontroly v rámci Europolu a takisto je to ťažké aj pre nás ako dozorného orgánu. Niektorí z vás mali dojem, že Europol má plný prehľad o tom, aké dáta a koľko dát sa odovzdáva USA cez SWIFT, ale nie je to tak. Všetko, čo vidí Europol, je žiadosť, ktorá príde z USA, aby sa poskytli určité kategórie údajov súvisiace s niektorými regiónmi a v rámci určitých časových intervalov. Ale Europol nevidí tie údaje. Europol dáva iba zelené svetlo SWIFTu, aby poskytol takéto údaje. Ďakujem veľmi pekne, pán eh, De Bokeler. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Myslím si, že tie najdôležitejšie pripomienky tu už padli, ale chcel by som ešte povedať, že hodnotenie nášho orgánu treba vnímať v rámci celkového hodnotenia dohody TFTP. Toto je iba jedna časť celkového hodnotenia a preto si myslím, že je veľmi nebezpečné robiť si celkový názor iba na základe e, jednej časti hodnotenia. Možno by som ešte mohol povedať e, niečo v súlade s tým, čo povedala naša pani predsednička. Nie je jednoduché spracovať takéto žiadosti a musím povedať, že niektoré tie veci sú také, že by ich mal riešiť sudca. Ja netvrdím, že tieto veci, ktoré sa tu deje, nie sú v súlade s dohodou, ale musím mať na pamäti, že keď uh, Europol má na seba prevziať úlohu tohto nezávislého sudcu, e, nemá to vôbec ľahké. A to musíme mať na pamäti pri našich hodnoteniach. Dobre, máme tu ešte viacerých poslancov, ktorí sa hlásili o slovo, ale musím vás upozorniť, že máme toho ešte veľa na programe dnes popoludní a preto e, naozaj sa držte dvojminútového časového intervalu, ktorý máte pridelený na otázky. Začneme pánom Koeliom. Dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Nuž. Mrzí ma, že musím povedať, že som asi mal pravdu. Keď som sa musel mene parlamentu pozrieť na právomoci Europolu. táto nová úloha Europolu ma nutí hlasovať proti. A teda musel som hlasovať proti na poslednom hlasovaní. A teraz, keď som si vypočul tú správu, tak musím povedať, že je to naozaj veľmi znepokojujúce. V prvom rade ide o to, že niektoré dokumenty sa utajnili zrazu týždeň pred eh, inšpekciou spoločného orgánu. Pani Cruz povedala, že sa objavili určité problémy, ktoré sa potom neskôr prekonali. Ale chcel by som sa opýtať, či došlo vôbec nejakému pokusu obmedziť úlohu dozorného orgánu zo strany Američanov. Už vtedy som položil túto otázku a dostal som odpoveď nie, že vraj nedošlo k pokusu obmedziť právomoci dozorného orgánu. A myslím, že sme si povedali, že dozorný orgán by mal prístup k dokumentom, ktoré sa stali zrazu tajnými. Pokiaľ ide o posudzovanie legitimnosti žiadosti, e, musím povedať, že je to veľmi ťažké posudzovať, keď máme tieto žiadosti poskytnuté iba v ústnej forme. No a nakoniec e, pani Cruz povedal, že nemôže zaručiť, že sa neposielajú samostatné údaje o platbách e, Spojeným štátom a to by bolo jasné porušenie dohody. Nakoniec by som sa teda opýtal pani Cruz, či si myslí, že tu dochádza k nejakému pokusu obmedziť jej úlohu a ak áno, tak prosím vás, príďte za nami a povedzte nám o tom. Nech sa páči. O dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Je veľmi jasné aj na základe tejto skromnej správy, ktorú máme pred sebou, že Europol podľa mňa porušil to, čo má robiť podľa článku 4 dohody. Z dohody jasne vyplýva, že Europol má posudzovať, do akej miery poskytne údaje USA. Keď sa pozriete na žiadosť, teda keď sa vám dostanú do rúk a keď vidíte, že tieto žiadosti sú vágné a napriek tomu Europol odsúhlasí o poskytnutie údajov na základe týchto žiadostí, tak potom Europol robí niečo nesprávne. Mal byť Europol ten orgán, ktorý bude posudzovať tieto žiadosti v prvom rade? Ja si myslím, že nie ale to bol tlak, ktorý na nás vyvíjali. Ale už si nepamätám, kto na nás vyvíjal ten tlak, pretože sa tu objavoval tlak zo všetkých strán, takže neviem, či to bola rada alebo komisia. Nuž, ale musím povedať, že aspoň v tom čase e, sme všetci zdôraznili, že si nie istý, či Europol je ten, ktorý bude posudzovať, aké informácie sa poskytnú na základe žiadosti. Ale nemýlme si tie dve veci, ktoré tu máme. Europol má sa teda na začiatku pozrieť na to, či žiadosť o dáta je opodstatnená alebo nie. Ale čo urobí osoba v EÚ na ministerstve financií, to je niečo iné ale je to ministerstvo financí USA, ktoré žiada tie údaje väčšinou, tie finančné údaje a predpokladám, že ich využijú správnym spôsobom. Ale čo sa tam robí, nemusí mať nič spoločné s tým, čo sa robí v Európole. To už je ich zodpovednosť, čo robia na ministerstve financí. My ale musíme riešiť túto situáciu, ale neviem ako. Odporúčania, ktoré ste nám dali, sú veľmi vágne, veľmi široké, prepašte, že to tak hovorím. Uh, Možno celá komunikácia, ktorá prebieha medzi Europolom a tými, ktorí posielajú žiadosti, by mala byť niekde zapísaná. E, niekto by mal zapísať do počítača informáciu, že to a to mi povedal niekto z ministerstva financí. Toto by sa malo jednoducho zapisovať, tak aby ste vy vo vašom dozornom orgáne mohli skontrolovať, či to bolo opodstatnené alebo nie, alebo možno my. Ale je naozaj e, strašné tvrdiť, Eh, a absurdné tvrdiť, že jednoducho tieto informácie neboli v písomnej forme, pretože boli poskytnuté iba v ústnej forme a preto sa to nedá skontrolovať. Takto by to nemalo fungovať, podľa mňa. Ďakujem veľmi pekne. Eh, ďakujem pani Indevel, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Eh, v prvom rade sa chcem poďakovať tým, ktorí pripravili túto veľmi kritickú správu a naozaj si myslím, že robíte svoju prácu veľmi dobre. Po druhé, pán Wainwright si urobil naozaj veľmi zlú, tak povedia až medvediu službu, keď neprišiel do Európskeho parlamentu, keď Europol tu je pod palbou. Dosť veľa sa už povedalo o kritike postupu, ale predsa tu mám niekoľko konkrétnych otázok. Jednou z nich je, či viete, alebo mali ste nejaké podozrenie, že mimo prenosu dát na základe dohody dochádza aj tak k bilaterálnemu prenosu dát medzi USA a jednotlivými členskými štátmi cez systém SWIFT. To by som chcela vedieť. A takisto by som chcela vedieť, či máme nejaké informácie o žiadostiach Europolu zaslané USA. Týka sa to e, žiadosti o informácií vyplývajúcich z dohody TTP. E, to znamená, že tu ide o vyšetrovanie, ktoré prebiehajú v Európe. Jedna vec mi je úplne nejasná, ale ja nie som odborníčka. Ja by som povedal, že ak príde žiadosť, alebo ak chodia žiadosti pravidelne každý mesiac, tak e, nie je to tak, že nie sú Špecificky nie sú konkrétne, alebo teroristi e, sa správajú pravidelne a vždy na začiatku mesiaca niečo vykonajú, pretože ak táto žiadosť chodí každý mesiac pravidelne, tak e, to je v podstate trvalá žiadosť, nie? A neviem. No a nakoniec sú tu tri poučenia a jedno odporúčanie. Poprvé, my sme poskytli svoju dôveru iným a ostatným, európskym inštitúciám. A túto dôveru sme im neposkytli ochotne a obávam sa, že zneužili našu dôveru alebo nás zradili. Toto je niečo, čo by ostatné inštitúcie EÚ mali mať na pamäti, keď budú chcieť podporu od Európskeho parlamentu. Po druhé, ďalší záver, ktorý musíme z toho vyvodiť, je, že potrebujeme Európskej komisie nevyhnutne nejaký návrh, ktorý sa týka uh, údajov poskytovaných z európskej pôdy. No a nakoniec musím povedať, že som bol fascinovaná návrhom, eh, ktorý pripravuje americký senátor alebo kongresman, eh, ktorý ukladá eh, veľmi vysoké sankcie tým, ktorí zneužívajú osobné údaje. Toto isté by sme mali zaviesť aj v Európskej únii alebo rozhodne v Europole. Pani Ernst, nech sa páči, máte slovo na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Áno, dostali sme sa do prostredia čiernej skrinky a musím povedať, že presne takéto obavy sme mali, ako vyjadril Europol. A vnútorný hlas nám niečo takéto hovoril už veľmi dávno. Pokiaľ ide o to, čo povedala pani Krúz o postavení Europolu, uh, Nuž, no musím povedať, že je to trošku metúce, ale mám dve konkrétne otázky. Prvá z nich je, že Európa má predsa permanentný tým, ktorý má na starosti ochranu osobných údajov. To predsa vieme. A tento tým overuje všetky žiadosti z USA, lenže zatiaľ nám ešte nepovedali, a to by nás veľmi zaujímalo, to je, či tento tým je za alebo proti týmto žiadostiam. Čo konkrétne zišlo z ich hodnotenia. Mohli by ste nám to e, povedať, pretože to sme ešte nepočuli. No a nakoniec ste spomínali 8 žiadostí a 5 bolo teda žiadosť, boli žiadosti o dodatočné informácie a čo boli teda tie tri, ktoré ste nespomínali. Uh, Prepačte, e, že som vás e, preskočil, pretože vy ste boli na rade. Nech sa páči, pani Sar e, Gentini, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Počula som veľa ľudí, ktorí kladli veľmi kritické otázky o Europole a pýtali sa na to, či sa dodržiava to, čo je v dohode. Myslím si, že to sú legitimné otázky, ale sami si tiež musíme položiť určité otázky. V lete parlament dosiahol dohodu o tom, že sa bude posielať viac hromadných e, dát o bankových účtoch, bankových transakciách e, z Európy do USA. E, vedeli sme, že Europol nebude schopný dohliadať na obsah týchto hromadných údajov. Už vtedy sme to vedeli, že to nebude možné ale nemysleli sme na to, aké overovanie by sa malo robiť. Nemysleli sme na to, či by to mali byť písomné žiadosti, alebo ústne žiadosti, alebo čokoľvek. Predpokladám, že by to nemali byť ústne žiadosti, ale asi všetci sme s tým súhlasili, hoci sme mali pocit, že to aj tak nedopadne veľmi dobre. No a teraz hovoríme, že dobre, musíme sa postarať o to, aby Europol dodržiaval článok 4 dohody. Ale možno by sme sa mali znova pozrieť na celú tú otázku hromadných údajov, e, ktoré sa posielajú z Európy do USA. Chcela by som sa poďakovať tomuto poradnému výboru za to, že vôbec spomenul tieto veci, ale ten problém je na našej strane a v tom, s čím sme v prvom rade súhlasili. Dve minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán eh, predseda. Už sa tu podalo veľa kritických eh, vecí a preto sa chcem obmedziť iba na tie veci, ktoré musíme objasniť v našej vlastnej diskusii. Žiadosti bývajú rôzne, ale uh, E, chceli by sme vedieť, či SWIFT spracúva vôbec samostatné údaje, či spracúva údaje jednotlivých občanov. Ak áno, tak v akom objeme? E, prichádzajú tam e, milióny dát od miliónov občanov, alebo sú to milióny dát o niekoľkých veľkých koncernov. Toto si musíme objasniť, pretože tieto informácie sú rozdielne, ktoré dostávame. SWIFT sa nemôže pozrieť do dátových kategórií a preto ani e, Európa sa nemôže pozrieť do týchto dátových kategórií. Je veľmi e, dôležité, aby e, USA vyjadrovali veľmi presne svoje žiadosti, tak ako to bolo uvedené v dohode. A Europol musí overovať, či je vôbec oprávnené žiadať o také údaje, ako žiadajú, pretože Europol nemôže len tak odozdávať akékoľvek údaje ale je kontrolór predsa aj na ministerstve financií USA, e, ktorý má na starosti ochranu osobných údajov, ale na základe čoho sa on rozhoduje, ktoré súbory otvorí a ktoré neotvorí, keď to povolenie je veľmi všeobecné. Takže to je veľmi e, dôležitý bod. No a potom tu prichádzame k tým veľmi citlivým otázkam, ktoré sa týkajú kvalifikácií e, pozorovateľov na ministerstve financí USA. To je veľmi dôležité. Aké kvalifikácie očakávame? Má to byť odborník na ochranu osobných údajov, má to byť e, odborník na vyšetrovacie tie metódy. Čo má mať vôbec za e, kvalifikáciu? Ďakujem veľmi pekne. Now, Mrs. Ludford, final turn before... Teraz pani Ludford, ešte predtým, ako budeme mať odpovede a dospieme k záverom. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že sme dobre spravili, keď sme hlasovali za, vtedy na základe sme sa riadili tými zárukami, ktoré sme tam mali poskytnuté. ako pán Lambrindis, ja by som tiež chcel spomenať, že je tu podľa mňa konflikt záujmov. Je to teda zložitá situácia a je jasné, že e, bolo zložité zabezpečiť, aby Europol riadnym spôsobom chránil údaje. V každom prípade, keď si pozrieme tú správu, ak nie je prekvapujúca, je šokujúca. Je to vlastne kritika pre nás samých, ako Európska únia, lebo to sú veci, ktoré budeme si riešiť do budúcnosti. Podľa mňa musíme mať e, primerané zdieľanie údajov v súvislosti s terorizmom a organizovaným zločinom. Dôležité ale mať spolahlivé záruky. Ja neviem, aké, aké osobné stanovisko pána Wainwrighta po tejto správe, bolo by dobré, keby sme od neho mali nejakú odpoveď, ale zároveň si myslím, že táto, táto tajná príloha alebo tento postup, podľa ktorého Europol klasifikuje prílohy ako, ako tajné, predsa na základe čoho, akým spôsobom to môžeme akceptovať. Pevne verím, že sa budeme zaoberať touto otázkou klasifikácie A je to skutočne veľké sklamanie. Neviem vôbec, ako e, potom mám pristúpať k ďalším dohodám o výmene údajov. Ja som vychádzal z toho, že môžeme veriť ľuďom na komisii a na rade, aj na ministerstve financí USA, ale otvorene povedané, teraz sme sa dostali do veľmi zložitej situácie. Thank you. Now we rush. Ďakujem pekne. Dostaneme sa záverom, ako, ako som povedal. A teraz dám slovo pani Krús. Ste spomínali aj riaditeľa Europolu, pána Wainwrighta, a vidíme, že ten pocit je taký veľmi znepokojujúci, je tu, nespokojnosť. A iste budú ďalšie príležitosti na to, aby sme diskutovali o tejto situácii spolu s komisárkom Malmström lebo ona tu bude zajtra do obeda na zasadaní e, nášho výboru. Pani Feld, niečo chcete ešte dať? Áno, ale iba stručne si myslím, že pán Wainwright mal byť opätovne pozvaný do nášho výboru, lebo myslím si, že sú tu otázky, ktoré môže zodpovedať iba on. That is the feeling. That is the feeling. Áno, to je pocit nášho výboru, takže ak to tak je, tak by sme chceli ho pozvať čo najskôr, aby prišiel medzi nás. Pani Krúz, nech sa páči, máte slovo záverečné kolo. Ďakujem pekne, pán predseda. Čo sa týka tých otázok, ktoré boli položené, ktoré sa týkali toho, že či vieme o tom, či existujú nejaké ďalšie bilaterálne dohody medzi členskými štátmi a USA ohľadne finančných transakcií. Musím povedať, že je tu veľmi veľký počet dohôd medzi USA a členskými štátmi, ktoré sa týkajú transferov údajov údajov ohľadne financovania terorizmu je tu o rozličné dátové profily a o dohody proti boju ktoré sa týkajú boja proti terorizmu, ktoré podpísali niektoré členské štáty. Dohľadné orgány, ktoré sa oberajú ochranou osobných údajov v niektorých členských štátoch, už poukázali na to, že by sa mala dosiahnuť nejaká európska dohoda. A Otázka, či tu boli nejaké žiadosti na Europol v zmysle článku 10. Áno, mm, tí sme sa zaoberali, to sme overovali. A ten vyšetrovací tým, ktorý v súčasnosti sa nachádza v Europole, má mimochodom aj ten mandát overiť, či článok 9 a 10 dohody sa dodržali príslušným spôsobom. To znamená, že tu ide o žiadosť EÚ v rámci TFTP a týmto sa budeme zaoberať a to vám zašleme. To je tá verejná časť e, tej našej správy. No a čo sa týka otázky ohľadne, ohľadne ochrany osobných údajov, ide tu o to, že Europol má 48 hodín na to, aby zaregistroval určitú žiadosť, potom ochrana osobných údajov sa tým zaoberá, Vieme, že jeho stanoviska sa nie vždy držiavajú a okrem toho nie sú ani záväzné. Tej odpovedi, ktorú som dostal od riaditeľa Europolu, ktoré, ktorá sa týkala našich odporúčaní, nás informoval, že by chcel vytvoriť istý mechanizmus, kde by stanovisko ochrancu osobných údajov sa písomne uvedie a ktorý by sa pri, tento stanovisko sa pripojilo k celej dokumentácii a potom by sa to celé preverilo a Súčasťou toho by bolo stanovisko ochrancu osobných údajov. Mám pocit, že viac otázok nebolo. Je mi ľúto, ak som na niečo zabudla. Chcela by som ešte niečo dodať. chcela by som povedať, čo sa týka tých možností Európskeho parlamentu kontrolovať Europol, čo sa týka čo sa týka kompetencií na kontrolu Europolu, je tu oznámenie, vytvorilo sa určité fórum, do ktorého je zapojený aj Európsky parlament, ako aj národné parlamenty. A tam sa diskutuje o tom, čo je nevyhnutné, čo je možné a zohľadňuje samozrejme to, čo všetko vieme o Europole, o tom, ako funguje. A tento orgán pozostav zástupcov všetkých členských štátov. To znamená, že je tu priame prepojenie k zástupcom národných parlamentov. To znamená, že je možné vytvoriť kontakty k národným parlamentom a zohľadniť v tejto súvislosti medziparlamentné fórum. Ďakujem. Mr. Lambrinidis, the point of order. Pán Lambrinidis, ešte chcete niečo dať. Ďakujem pekne, pán predseda. Ešte raz ďakujem pani Kruz. Mám istý problém Spomenuli ste opätovne určité dokumenty, ktoré by ste nám mohli poskytnúť o tom, ktoré sa týkajú to, čo ste zistili, ako využíva Europol článok 10. Pán predseda, jednoducho nemôžeme neustále opakovať túto diskusiu. Pán Wainwright prišiel k nám pred niekoľkými týždňami, neposkytol nám žiadne informácie, ktoré boli jemu známe, ako aj SDO. Poskytol nám nejaké dokumenty, ktoré boli irrelevantné a teraz tu máme ďalší dokument, ktorý som si prečítal a teraz zistíme, že možno sú ešte nejaké ďalšie dokumenty, takto nemôžeme pracovať. Čo sa týka Europolo TFTP, chcel by som požiadať, aby som mal dispozícii všetky dokumenty, to znamená, že SDO, všetko, čo má v dispozícii, to by nám mohlo pomôcť, aby sme to mali dispozícii. Poprosím vás, aby to bolo čo najkomplexnejšie. A na záver, Neviem presne, kto stanovil to pravidlo tých 48 hodín. Nespomínam si, že by to bolo dohode TFTP, možno som si to nevšimol, som to zabudol. Je to 48 hodín skutočne? Lebo 48 hodín... Aj tam uvedené čo najskôr? Mhm. 48 hodín to má určitý význam, keby išlo nejakú veľmi naliehavú situáciu, ale tak ako to ja chápem, žiaden z týchto prípadov nie je taký naliehavý. A keď hovoríme o ochrane základných práv a keď chceme zabezpečiť, aby to dobre fungovalo, aby tie požiadavky boli čo najlepšie e, zamerané, najpresnejšie, tak keď tam dáme lehotu 48 hodín, a potom počujeme, že nie je možné vykonávať riadne svoje úlohy preto, lebo je tam toto pravidlo, tak podľa mňa je to nejaké nezmyselné. I think note has been Dobre, Poznačili sme si to, nie len, že sú tu obavy, ktoré boli vyjadrené, ale aj tie problémy, ktoré pre nás tu vznikli ako pre Európsky parlament a náš výbor, že nemôžeme splňať naše úlohy, nemôžeme zabezpečiť kontrolu, implementáciu podmienok, ktoré sa dohodli v rámci dohody medzi EÚ a USA, dohoda TFTP, takže myslím si, že e, pošleme našu pozvánku riaditeľovi Europolu pánovi Wainwrightovi a budeme diskutovať zajtra o týchto istých otázkach s pani komisárkou Malmström. Chcem sa poďakovať našim hosťom, že prišli medzi nás po obede a potom e, pristúpme k ďalším bodom nášho programu. Bye bye. <laughs> <laughs>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 If you please. We'll be right in proceeding. Dobre, takže pristúpili sme k ďalšiemu bodu nášho programu. Toto je tiež dôležitý bod a ide tu bod číslo 6, Európsky vyšetrovací príkaz v trestných veciach. A dnes máme preskúmať stanovisko agentúry pre základné práva, je to druhá výmena názorov a Very interesting dossier. Toto je veľmi zaujímavá téma. Spravodajcom je pán Nuno Melo. A ide tu o návrh smernice, ktorá sa týka Európskeho vyšetrovacieho príkazu v trestných veciach. Opiera sa to iniciatu viacerých členských štátov. Táto iniciatíva znamená vzájomné uznávanie vyšetrovacích opatrení Mali sme už v decembri minulého roku prvú diskusiu, keď tu bol belgický minister de Klerk, ktorý prezentoval návrh. Vtedy bolo položených veľa otázok, ktoré sa týkali nedostatku e, dopadovej štúdie na ľudské práva v súvislosti s touto iniciatívou. sa, tie otázky opierali aj na, na stanovisko komisie. Bola to požiadavka pána Alvaro, ktorá bola podporená výborom LIBE a predseda parlamentu požiadal agentúru ľudsk- o, zá- o základné práva o stanovisko. Tu, toto stanovisko ste dostali a dnes si tu vypočujeme zástupcu agentúry pre základné práva. Je to pán Jonas Grimheden, ktorého srdečne medzi nami vítame bude nám prezentovať to stanovisko a potom si vypočujeme názor spravodajcu na e, pána Mela a potom samozrejme dáme slovo aj našim členom. Should... Bolo len povedané, že najprv si máme vypočuť spravodajcu, takže nech sa páči pán Melo a potom dáme slovo zástupcovi agentúry pre zákonné práva. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako chcete, môžem začať ja a prejdem do portugalčiny, ak vám to nevadí. A na úvod by som sa, pán predseda, chcel poďakovať za slovo. Musím povedať, že nemáme ešte žiadne oficiálne stanovisko pri tomto návrhu správy, ale dostali sme práve dôležité informácie, ktoré sa týkajú návrhu smernice. Toto má veľký vplyv na spoluprácu medzi členskými štátmi, je to veľmi komplexná téma, a je nutné si to všetko dobre premyslieť. Chcel by som povedať, keďže ešte bude prezentácia, nechcem nejako predbiehať to, čo skonštatuje agentúra a nechcel by som teraz poskytnúť nejaké, nejaké veľké zhrnutie, preto by som chcel počkať na informácie, ktoré dostaneme, ale pán predseda, chcel by som zdôrazniť, že tento návrh prišiel včera. Podpísala to včera komisárka Reding. A je to návrh, ktorý potvrdzuje vlastne tú predbežnú správu, ktorá sa predložila ešte v minulom roku. Dôležité teraz počkať na to, čo nám povie agentúra a Komisárka tiež čaká na stanovisko agentúry. Tak to je vlastne tá situácia. Sú tu určité zásadné body zo strany Európskej komisie. Komisia je totiž toho názoru, že tento nástroj znamená vzájomné uznanie vyšetrovacích postupov a možností. Komisia je toho názoru, že sa vyšetrovacie postupy e, nemajú držať to zmysel, že by išlo smernicu o nariadenie. Bola tu kritika, že tu nebolo posúdenie vplyvu na, na základné práva. Toto sa ale medzi tým vykonalo. Komisia ešte skonštatovala, že je dôležité myslieť na aspekty prepojené s ochranou údajov. Potom samozrejme je dôležité sa zamerať aj na zdroje. Je nutné špecifikovať No a potom si musíme uvedomiť, že trestné právo je v kompetencii členských štátov, takže sú tu viaceré veci, ktoré je nutné ešte objasniť. Pán predseda, toto všetko poukazuje na to, že ide o tému, ktorá je veľmi citlivá a nemusí to viesť bezprostredne k zhode. Ja ako spravodajca musím zatiaľ skonštatovať, že plánujem sa stretnúť s tými spravodajcami, ak to bude možné už v budúci týždeň, a budeme sa snažiť spracovať dokumenty a stanovisko, ktoré sme doteraz nemali k dispozícii. Agentúra dosahuje pokrok pri svojej práci. Z pragmatického hľadiska si želáme, aby nám agentúra vysvetlila, do akej miery táto nová európska logika by prípadne mohla viesť ku konfliktom s ľudskými právami, respektíve s rozličnými konaniami v rámci trestného práva, ktoré existujú v členských štátoch. Okrem toho sú to ešte aj zákonné práva, ľudské práva, ktoré v jednotlivých členských štátoch sú riešené rozdielným spôsobom a to sa už dostávam na záver. Pán predseda, a čakám Očakávam teda, že stretnutie s tieňovým spravodajcom bude budúci týždeň. Sú tu rozdielne názory, ale pevne verím, že aspoň na základoch sa zhodneme a bol by to iste pokrok a bolo by dobre, keby parlament mal spoločné stanovisko. Ďakujem pekne a teraz dáme slovo zástupcovi agentúry. Thank you very much and, and greetings. Ďakujem pekne a zdravím z Viedne. Chcel by som uvieť veľmi stručný prehľad toho, čo hovoríme v stanovisku a potom vám budem k dispozícii. Na začiatku by som chcel povedať, že potrebujeme cezhraničný nástroj, aby sme zabezpečili prístup k spravodlivosti v stále viac integrovanej Európskej únii. Sú tu možné nekompatibility medzi právnymi postupmi členských štátov a preto môže dojsť aj k porušovaniu základných práv. To je úplne očividné. Ako už bolo uvedené, tento parlament nás požiadal, aby sme prijali stanovisko. V januári sme dostali žiadosť a 14. februára sme poskytli 15-stranový dokument. Tento má 5 častí kde sa zaoberáme základnými právami a e, vzťahmi k otázkam EIO. Potom hovoríme o spravodlivých procesoch e, pre obete a hovoríme aj o ochrane osobných údajov. Reagujeme aj na konkrétnu otázku, ktorú sme dostali. Ak vykonávací štát potrebuje urobiť preskúmanie, tak v tej súvislosti zasa hovoríme o potrebe mať dôvody na zamietnutie takéto žiadosti a takisto potrebujeme mať e, možnosť nejakým spôsobom riešiť porušovanie základných práv, e, teda potrebuje mať akúsi bezpečnostnú klauzulu alebo bezpečnostný nástroj. Nemali by sme tiež selektovať základné práva, že niektoré budeme uvádzať a iné nie, ako bolo v prípade e, návrhu, ktorý sme dostali. Potom zavádzame ďalšie zábezpeky. Hovoríme o tom, že by sme mali zavádzať najmenej intruzívne opatrenia. Hovoríme aj o tom, že treba mať e, právnu istotu. Potom hovoríme o efektívnych právnych radách, ktoré sa budú poskytovať práve v takýchto cezhraničných prípadoch. Potom o mandáte sudcu alebo súdneho orgánu. A hovoríme aj o tom, že budeme mať aj hodnotenie založené na dôkazoch. Nebudeme čakať 5 rokov a by sme zistili, ako to dopadlo. Nie, lebo budeme hneď od začiatku robiť pravidelné hodnotenie. Ak nástroj alebo legislatíva neposkytuje to, čo od neho očakávame, tak e, mali by sme to zistiť hneď na začiatku a nie až po 5 rokoch. To samozrejme zvýši dôveru našu prácu, pretože budeme vychádzať zo solidných vedeckých dôkazov. Vieme, že toto hodnotenie kompatibility právnych systémov a postupov e, vlastne skontrolujeme postupy a nielen rizika, ale aj e, prínosy e, k základným právam, teda či sú tieto zlepšené podstate toto hovoríme na tomto 15-stranovom dokumente, ak to môžem zhrnúť, tak na záver je teda záverom je toto a možno by som mohol zodpovedať na niektoré otázky spravodajcu. Snažíme sa vyrovnať potreby pre cezhraničné nástroje, ktoré môžu pomôcť e, spravodlivosti E, to znamená pomocou záruk, ktoré zabezpečia lepším spôsobom dodržiavanie základných práv. Dúfame, že naše stanovisko je pridanou hodnotou, ale e, nezávislosť, objektívnosť e, a nejaké ďalšie hlasy sú vítané. Takže, takže toto je prehľad správy pre členov výboru LIBE. Je to, aj, je to k dispozícii v elektronickej forme. Ďakujeme aj za eh, takúto reklamu. A teraz eh, je, pre členov výboru je tu eh, priestor. Pán Albrecht, ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem za prezentáciu. A um, ja by som chcel povedať najskôr e, tak všeobecnejšie, že to bolo vždy v Európskej únii jednoduchšie posudzovať cezhraničnú harmonizáciu vo veciach ako boj proti kriminalite, pretože vtedy e, sú to cezhraničné otázky, to je jednoznačné, ale keď ide o harmonizáciu základných práv alebo princípov právneho štátu, tak vtedy to nie je také ľahké tieto veci e, určiť ako cezhraničné veci, ktoré sa musia riešiť na európskej úrovni. Myslím, že teraz je to čoraz jednoznačnejšie a mm, odkedy máme túto chartu, tak sme akceptovali kompetenciu na európskej úrovni, teda vykonávať túto funkciu. Preto si myslím, že by sme sa mali pokúsiť my ako zelení samozrejme podporujeme myšlienku nástroja preto, aby sme zhromažďovali dôkazy aj cezhranične na európskej úrovni, preto, aby sme uľahčili spoluprácu v oblasti vzájomnej právnej pomoci. Je to dôležité. Ale myslím si, že príklad e, Európskeho súdneho príkazu, e, Európskeho zatýkača, pardon, e, dokazuje na nedôveru medzi občanmi a ich nedôveru voči takýmto opatreniam. Mali by sme si uvedomiť, že je dôležité nie meniť sudcov na stroje, hovoriť len o e, postupoch a poukazovať len na, na porušovania. Ide o občanov, musíme mať spoločné pravidlá, e, pokúsiť sa e, pracovať lepšie. Eh, s týmto cieľom teda by sme mali zlepšiť komunikáciu a spoluprácu medzi eh, justičnými orgánmi tým, že zavedieme štandardné normy, priame kontakty medzi eh, justičnými orgánmi, časové lehoty a tam by sme, tak by sme zabezpečili jednotnosť týchto nástrojov a to, že tieto ustanovenia um, takisto e, s príkladom na súdne vyšetrovanie nebudú regulované smernicou, ale nariadením. A chcem požiadať pána Mela, aby e, toto vzal do úvahy, pretože takýmto spôsobom by sme vytvorili spoločný základ, na ktorom mm, môžeme potom, na ktorý môžeme potom nadviazať a získať e, súhlas občanov. <clears throat> musia tu byť tiež určité e, dôvody na odmietnutie. Keď hovoríme o proporcionalite požiadaviek, hovoríme o, mimosúdnom používaní. Vždy je tu otázka spoločného trestného práva v Európe, ak môžeme akceptovať všetko, alebo ak by tu bola možnosť pre odmietnutie v členskom štáte zvlášť po tejto správe musí byť možnosť um, vytvoriť priestor pre základné práva, aby tu boli rovnaká ochrana základných práv v súlade um, s súdom pre ľudské práva, takže tieto rozhodnutia a tieto štandardy musia dosiahnuť spoločnú úroveň Momentálne to máme, pokiaľ ide o právo na informácie. Budeme to mať aj v iných oblastiach, ale podľa mňa je zásadné sem toto zapracovať v našom prístupe eh, k zdieľaniu dôkazov v Európe. Ďakujem pani Ludford. Ďakujem pekne, pán predseda. V princípe podporujem vzájomné uznávanie a takéto opatrenia. Problémom samozrejme je, ako vieme, že za posledných 10 rokov cezhraničné opatrenia nedosiahli rovnaký pokrok všade, pokiaľ ide o procedurálne práva um, podozrivých a obete pri nedostatku takéhoto druhu dôvery a dôvery, ktorá by mala existovať v rámci 27 jurisdikcií. V ideálnom svete by sme nepotrebovali klauzulu odmietnutí e, základných práv, pretože by sme vedeli, že všetkých 27 krajín eh, dodržiava štrasburský dohovor, ako aj medzinárodné základné práva. Na nešťastie nie sme na tejto úrovni. Myslím, že by sme nemali zopakovať e, chybu európskeho zatýkača, ktorý má taký deklaračný princíp toho, či všetci rešpektujú základné práva. Mala by tu byť explicitné ustanovenie, ktoré umožňuje odmietnutie takéhoto nástroja a mať okolnosti, kde je opodstatnená obava, že jeho vykonanie by viedlo k porušeniu základných práv. Musí to byť teda úzko vymedzené, Pravdepodobne to je predmetom článku 1.3. Celkom iste v implementácii Európskeho zatýkača v Spojenom kráľovstve moja strana sa snaží e, ísť iným smerom a hlavne v snemovni lordov. V implementácii európskeho zatýkača je špecifický zákon, ktorý hovorí, že sudca môže odmietnúť európsky zatýkač, ak sú porušené základné práva. Ja na svoje vlastné sklamanie neviem, či bol nejaký úspešný prípad na e, m, britskom dvore. Určite boli prípady, kedy sa to malo stať. Je oveľa lepšie byť explicitný, pretože toto je potrebné. Možno by tu mala byť nejaká klauzula o ukončení platnosti, keď jedného dňa dospejeme k názoru, že to nie je potrebné, ale verejná mienka si to vyžaduje, aby sme mali vzájomné uznávanie. Predseda mi naznačuje, že e, mi vypršal čas, takže možno sa budeme musieť pozerať na požiadavky, ktoré sa týkajú trestného práva či je tu nejaká, nejaký zákaz um, možnosti spáchania zločinu dvakrát. Osoba, ktorá je potenciálnym svetkom, vyhnúť sa procesu vyhostenia alebo skrátenia tohto procesu. Takže takéto nástroje by sme mali brať do uvahy. Ďakujem, pán Kirchhoff. Pán predseda, som rád, že Lady Latford nám pripomenovala znovu dôležitú úlohu práce snemovne lordov v Spojenom kráľovstve. Zdá sa, že aspoň oni venujú pozornosť detailom eh, v protiklade teda s druhou snemovňou. Takže som rád, že sa to deje. Ale mám tri hlavné obavy, keď hovoríme, hovoríme z pohľadu Európskeho parlamentu. Takže proporcionalita, samozrejme, o tom sme hovorili. Toto sú e, klauzuly, o ktorých sme hovorili v predošlých, e, pri predošlých príležitostiach. Takže e, č, keď e, riešime takéto citlivé témy a máme k dispozícii e, citlivý materiál, tak musíme mať záruky, že vydávajúci orgán, ako aj všetky ostatné, zaujmú ten správny, správny prístup a musí tu byť dostatočne vysoká úroveň ak sa to týka niekoho iného ako prokurátora, sudcu alebo vyšetrujúceho sudcu, Všet tam, sú tam všade medzerie. Rád by som vedel, ako sa táto vec vyrieši. Proporcionalita je e, zásadná pri EIO. E Nie len proporčnosť zločinov, ale aj žiadanie napríklad materiálu DP, e, DNA, ale aj proporčnosť trestov vyšetrovaných zločinov v, pri predošlých príležitostiach, napríklad keď sme hovorili o Swifte, je zásadné, aby tento parlament e, ubezpečil voličov, že budú dostatočné záruky, e, náprava, kto bude robiť túto kontrolu, ako sa vyhneme takýmto situáciám a čo znamená náprava administratívne a právne v prípade, v prípade že to bude potrebné. Ďakujem pekne, pán Diong. Ďakujem pekne. Pán predseda, v prvom rade by som chcel poďakovať Agentúre pre ľudské práva za túto správu. A za, prečítal som si to s veľkým záujmom. Myslím, že toto predstavuje krok vpred, pokiaľ ide o vzájomné uznávanie. kde môžeme mať efektívne efektívnejšie vyšetrovanie. Je tam viacero vecí, o ktorých hovorila agentúra, ale ja mám otázka. Keď vidíme problémy s dodržiavaním ľudských práv a môžeme konštatovať, že toto je dôvodom pre žiadosť, aby bola teda zamietnutá, eh, znamená to potom, alebo poviem to inými slovami, mohli by mohlo by takéto vyšetrovanie nejakým spôsobom porušiť ľudské práva. Myslím, že je vždy dobré mať na zreteli ľudské práva, aj keď to znamená, že vyšetrovanie bude trvať dlhšie. Niekedy napríklad Máme dohody o kvalite postupov, ale to je o niečom inom. Myslím si, že ľudské práva treba brať v takýchto vyšetrovaniach do úvahy. Druhá vec, ak máme podozrivého predmet vyšetrovania, ak chcete zistiť, čo sa stalo, tak potom je potrebné venovať pozornosť a rôznym požiadavkám. Je tu určitá nerovnováha e, v postupe v takýchto prípadoch a kladiem si otázku, či je to v súlade s princípom rovnakých práv pre obe strany. A tretia otázka, ktorú mám, je spojená s obranou, s obhajobou, ak um, obvinený sa snaží o informácie, neviem teda, či máme niečo ohľadom tohoto, ale aké informácie dostane. Potrebujeme viacej informácií. Moja skupina je veľmi kritická k súčasnému návrhu a potrebuje viacej záruk. Ďakujem pekne. Najskôr musím povedať, že všetci musíme rešpektovať základné ľudské práva. A neviem, či práve tu budeme všetky tieto veci riešiť. Uvediem jeden príklad, ktorý sa týka tejto témy. Je to dôležité. Už niekoľko rokov, pred niekoľkými rokmi na európskej úrovni bol škandál ohľadom známej spoločnosti Siemens, v mojej krajine a tiež v iných členských krajinách Siemens bol obvinený, že, že je v ňom korupcia a že sa snaží podplácať politikov preto, aby bola umožnená spolupráca medzi členskými krajinami a aby sa dosiahli určité dohody. Až doteraz ubehlo veľa rokov a nemáme špecifické odpovede na výsledok, nemáme žiadny výsledok, žiadne informácie. Ako sa to teda skončilo v Grécku, v Nemecku a v niektorých ďalších členských krajinách. Ak sa nám podarí dosiahnuť toto nariadenie, alebo teda akúkoľvek formu uznáme za vhodnú, v tomto prípade e, dôverujem pánovi Melovi, pretože má zo svojej krajiny veľa skúseností v takýchto e, prípadoch. Bude to veľmi dôležité na európskej úrovni v blízkej budúcnosti, preto aby sme mali primeranú jurisdikcie a aby sme mohli riešiť takéto témy a poskytli odpovede európskym občanom. Ďakujem, pán Kročeta. Ďakujem. Tiež by som chcel mm, poďakovať za toto stanovisko, ktoré celkom iste nám umožní lepšie pochopiť eh, tento eh, rámec. Tiež si myslím, že keď budeme mať európsky vyšetrovací príkaz, toto môže zvýšiť e, šancu spolupráce v boji proti zločinom, ale teda myslím si, že sa to musí urobiť e, transparentným spôsobom. A Ehm, nástroj, ktorý sa tu navrhuje, by porušil ľudské práva. Je to proti niektorým národným ústavám, ako napríklad neumožnenie vyšetrovania bez súdneho príkazu. talianskom zákone e, nie je možné, aby policajt prišiel a nejakým spôsobom odpočúval telefonickú konverzáciu bez e, povolenia sudcu. Môžete to urobiť v niektorých krajinách, môžete vyšetrovať bez toho, že by ste takéto niečo mali. Ale pre talianského občana Ak by sa táto zodpovednosť sňala spliesť eh, sudcu, tak toto by bolo proti základným právam a proti talianskej ústave. Toto sú abstraktne všeobecné eh, nie sú to všeobecné pravidlá, sú to špecifické pravidlá, teda ústavné práva občanov, ktoré sú základnými právami. a toto by porušilo ústavy v niektorých z členských krajín. Myslím, že spôsob, akým je tento vyšetrovací príkaz vypracovaný, je veľmi rizikový, je to unáhlené a Vychádza to zo zlého konceptu dohody medzi krajinami. E, nevychádza to zo skutočnej e, spolupráce. Európsky vyšetrovací príkaz by mohol fungovať iba v prostredí, kde bude jasne definovaný zločin, jasne definované vyšetrovacie postupy a metódy kde budú automaticky zaangažovaní e, e, zaangažované všetky vyšetrovacie orgány. Tu sa musia rešpektovať nástroje, ktoré sú zakotvené v niektorých ústavách kde je potrebné povolenie národného orgánu. Najskôr sa teda bude musieť potreba zvážiť, e, musieť zvážiť potreba takéhoto príkazu. A myslím, že by sme mali podrobne preskúmať myšlienku zaručenia práv občanov ako prvoradú vec, preto aby tento príkaz e, fungoval. A potom dve posledné veci. Tento príkaz musí vychádzať zo strany justičných orgánov. Mm, nemalo by to byť automatické, mal by to byť súdca, malo by to byť vydané súdom v krajine, kde sa tento príkaz uskutočňuje Ak chceme skúmať alebo vyšetrovať s príkazom z jednej krajiny, ale v inej krajine, tak príkaz nepokrýva takúto um, činnosť, že by to bol zločin. A a čo sa stane v prípade, že tam, kde má pôsobnosť tento príkaz, to, čo sa stalo, nie je považované za zločin? Občan teda nemusí rešpektovať e, za zákony krajiny, kde sa nachádza a musíme tu mať záruky, že sudcovia zabezpečia, že vyšetrovanie príkazu sa urobí primeraným spôsobom. Teraz má slovo spravodajca a niekoľko slov na záver. Ďakujem veľmi pekne. Už sa veľa povedala, preto sa chcem sústrediť iba na dve veci. Európsky vyšetrovací príkaz mi pripadá zmysluplnejší, keby sme mali spoločný právny základ, ktorý by sme vychádzali. V bode 8 sa to už aj uberá trošku správnym smerom, ale bolo by lepšie, keby sme toto mali už eh, hneď na začiatku, ale teraz je to trošku ináč. A takisto sa chcem venovať eh, jednému zvláštnemu bodu a to ochrane osobných údajov, pretože eh, tu máme závery z roku 2008, ktoré sa nebrali do úvahy a myslím si, že treba sa tu postarať o právnu istotu pri prenose údajov vo všetkých štádiách a na to som chcel poucházať, pretože tu máme agentúru na jednej strane a e, potom na druhej strane zase tu máme tú požiadavku na ochranu osobných údajov. Ďakujem veľmi pekne. Videl som, že pán Greenhead e, si bral poznámky, takže e, podľa mňa je veľmi vhodné, aby sme mu umožnili reagovať na to, čo sa tu povedalo, skôr ako dáme slovo nášmu spravodajcovi, pánovi Melovi. Možno aj predsedníctvo by sa chcelo zapojiť, ale najprv agentúra pre základné práva. Nech sa páči. A ďakujem veľmi pekne, naozaj som si zapisoval poznámky, ale predovšetkým e, to bolo fascinujúce, preto som si zapisovala, čo ste hovorili. Mám iba jednu pripomienku, pretože by som naozaj chcela reagovať na niečo, mu nemôžem odolať. Hovorilo sa o potrebe mať e, dôvod odmietnutia, že to by tiež malo byť základné právo, to hovoril pán De Jong. V stanovisku zdôrazňujeme, že by to musel byť nejaký naozaj veľmi dobre odôvodnený dôvod, opodstatnený dôvod, Takéto podobné dôvody by sme mohli mať aj v oblasti žiadosti o azyl a niekde inde. Tam by tiež museli byť nejaké časové obmedzenia a aj dôkazy a záruky, e, ktoré by sa postarali o to, že sa tento dôvod nebude používať príliš často a musíme tiež zaručiť, že nedojde k porušovaniu základných práv z dôvodu predlžovania celého procesu. Takže to je všetko, k čomu som sa chcel vyjadriť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A rada, nech sa páči, chcete sa vyjadriť? Ste viac než vítaní. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Nož, v mene rady môžem povedať, že táto iniciatíva členských štátov sa preberá veľmi aktívne v rade. Už aj teraz v tejto chvíli, ako hovoríme. A preto sme veľmi vďační agentúre samozrejme za ich stanovisko, ale veď si sa pohli do určitej miery v rade. Teraz hovoríme o dôvodoch pre zamietnutie a vrátanie tých, ktoré sa spomínali dnes v popoludní, ako je napríklad zamietnutie na základe potenciálneho rizika, porušenia základných práv a tak ďalej. Takže navrhujem, aby sme sa vrátili k tejto rozprave, len čo budeme mať eh, jasné stanovisko v rade. Ale akýkoľvek návrh z vašej strany bude naozaj veľmi nápomocný. Cieľom je zobrať niektoré z týchto ustanovení na úroveň politických rozhodnutí, ale konečný text budeme mať najskôr v júli. Skôr určite nie, pretože toto je E, veľmi dlhodobý projekt a vyžiada si podľa mňa ešte jedno predsedníctvo. Ďakujem veľmi pekne. Ak už nechcete nič povedať, tak dáme slovo ešte pánovi Melovi, aby zhrnul celú túto rozpravu. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, z mnohých dôvodov by sme v mojej krajine povedali, že táto správa je ešte stále v rúre, ešte nie je dopečená. Takže to bude trvať ešte nejaký čas, kým dospieme k nejakému záveru. Počul som, že pán Papa Nikolaou súhlasil e, pragmaticky s tým, čo sa tu vyjadrilo, pretože keď máme 27 členských štátov, je mimoriadne dôležité mať e, rýchly proces, e, ktorý pomôže pri vyšetrovaní tieto trestné činy bývajú často cezhraničné. Sú tu zločinecké skupiny, ktoré majú členov z rôznych členských štátov. Keď sa na to pozrieme z tohto uhla, tak um, musím povedať, že naozaj potrebujeme rýchlejší proces pri zbere údajov. A to dáva zmysel a pomôže nám to aj urychliť všetko. Treba by teda opatrní, musíme myslieť aj na suverenitu členských štátov a musíme myslieť na to, že každý členský štát má iný právny poriadok. Čo znamená, že zájemné uznávanie vôbec nie je jednoduché. Máme dôkazy a postupy na zbieranie dôkazov, ktoré nie sú priateľné v iných štátoch. Potom tu máme rozdiely aj v povahách eh, justičných orgánov. Predstavte si, že by ste brali e, DNA v Spojenom kráľovstve a že by to malo byť uznané v Portugalsku alebo v Nemecku. Bolo by to naozaj veľmi ťažké. Preto je naozaj veľmi ťažké vôbec prísť e, s nejakou smernicou, ktorá by mohla byť jednotne uplatňovaná vo všetkých členských štátoch. A prepačte, že to vôbec hovorím, ale to, čo máme, je naozaj také vágne. To, čo sme videli v tejto správe, je také vágne, že je veľmi ťažké sa k tomu vyjadriť. Pozrite sa na tie závery. A tu sa hovorí, že vzhľadom na možnosť revízie na základe porušovania základných práv treba zaviesť určité záväzpeky a opatrenia, ktoré zaistia, že ľudské práva sa budú dodržiavať. No dobre, ale ako? Chcel by som zdôrazniť, že to je naozaj zásadná záležitosť. Pretože táto záležitosť je naozaj veľmi dôležitá pre Európu a musíme pokročiť v tejto oblasti. No skutočne, že naše právne systémy sú odlišné nás nutí brať do úvahy aj suverenitu členských štátov. Dajme tomu portugalský sudca sa bude musieť zaoberať prípadom na Malte, lebo je to pán Busotil, alebo sudca Portugalsku bude chcieť pozbierať dôkazy na Malte alebo v Grécku, pretože tam došlo k spáchaniu eh, trestného činu. No ale ten postup, ktorý sa tam vyžaduje, presahuje jeho právomoci. To znamená, že to potrvá veľmi dlho. A myslím, že zrejme budem viesť naozaj veľmi veselé rozhovory s tieňovými spravodajcami, kým prídeme k niečomu dobrému. Toto je moja prvá správa, ktorú robím v parlamente, takže naozaj to nebolo pre mňa jednoduché, ale rozhodne to bola zaujímavá práca. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Melo. Ďakujem veľmi pekne pánovi Greenhedenovi za jeho správu. A tešíme sa na to, že budeme spolupracovať s agentúrou pre základné práva. Takže ideme na ďalší bod. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste tu prišli medzi nás. A teraz bod číslo 7 sa týka zoznamu cestovných dokladov, ktoré oprávňujú držiteľa prekročiť vonkajšie hranice a v ktorých je možné vyznačiť vízum. A vytvorenie mechanizmu na vytváranie tohto záznamu, e, zoznamu. Naša kolegyňa Tania Fažon je spravodajkyňou A ide o to, že treba vytvoriť e, mechanizmus, tak aby sa dokumenty pri do tretích krajín stále aktualizovali. E, pani Tania Fažon dnes predstaví návrh správy. A potom e, budeme viesť rozprávu s ostatnými členmi výboru. Takže nech sa páči, máte hneď slovo. Ďakujem veľmi pekne. Chcela som eh, povedať eh, kolegom, že využijem túto prečo budem hovoriť slovinsky. Ďakujem veľmi pekne. Som naozaj veľmi rada, že náš výbor urobil krok vpred pri tomto postupe. Už dnes môžeme hovoriť o návrhu správy, ktorú ja pripravujem už som mala stretnutia s tieňovými spravodajcami, ako aj s radou a s komisiou. A všetkým by som sa im chcela poďakovať za naozaj vynikajúcu spoluprácu. Táto správa je dosť technická, ale zároveň a má aj značný politický význam. A preto som vám sa všetkým poďakovať za to, že ste sa podelili so mnou o svoje stanoviska. Môj návrh správy neobsahuje veľmi veľa pozmejúcich návrhov k správe, ktorú pripravila komisia. E, komisia chce, aby sa pripravil mechanizmus na vytvorenie zoznámu cestovných dokladov, ktoré opravňujú držiteľa na prekročenie vonkajších hraníc. Takýto zoznam existoval doteraz, ale neoficiálne. No členské štáty a tretie e, krajiny neboli povinné informovať o zmenách e, týkajúcich sa uznania alebo neuznania nových cestovných e, dokladov. A s návrhom Európskej komisie za predpokladu, že tento návrh parlament schváli, sa toto všetko zmení. Čo je teraz podstatné, je že tento zoznam bude právne záväzný a takisto bude prístupný na internete. Poviem tu ďalšia vec, ktorá je pre nás dôležitá a to je, že Európska komisia nás bude informovať o navrhovaných zmenách a to nám umožní reagovať na navrhované zmeny. Je tu však veľmi dôležitý prvok k mojej správe, na ktorý vás som upozorniť. Komisia vo svojom návrhu hovorí o tom, že členské štáty budú povinné informovať o tom, ktoré cestné doklady uznávajú a ktoré nie. No komisia neobjasňuje, čo sa stane, keď krajina neoznámi túto vec v danom časovom intervale. Ja sa domnievam, že keď členský štát neinformuje o týchto cestovných dokladoch, tak to automaticky znamená, že členský štát uznáva dané cestovné doklady. Takýmto spôsobom budú členské štáty motivované, aby včas informovali o svojom stanovisku a samozrejme tým uľahčili aj cestovanie štátnych príslušníkov tretich krajín do Európskej únie. Občas sa v minulosti objavili nepríjemné situácie, ktoré súviseli s tým, že neexistoval mechanizmus na aktualizáciu zoznamu e, cestovných dokladov. Stávalo sa, že občania tretich krajín sa nedostali do krajín Európskej únie, pretože e, doklady, ktoré mali pri sebe, neboli známe v danej krajine Európskej únie, alebo z politických dôvodov e, sa jednoducho neuznávali cestovné doklady niektorých krajín. Môžem napríklad spomenúť cestovné doklady Kosova. Nemali by sme zasahovať do suverénnych rozhodnutí e, členských štátov, či uznajú alebo neuznajú daný cestovný doklad. Dôležité je, aby sa mali mechanizmus, e, ktorý umožní členským štátom informovať o zmenách. Ale myslím si, že členské štáty majú možnosť informovať ostatné štáty o tých dokumentoch, ktoré uznávajú a ktoré neuznávajú. A to sa týka aj návrhu Európskej komisie vytvoriť výbor, ktorý pomôže komisii. Tento výbor môže pôsobiť ako akási platforma pre výmonu informácií, aby sme sa vyhli nepríjemným situáciám na hraniciach. A chcela by som vyzvať komisiu, aby čo najskôr dokončila elektronickú databázu, ktorá umožní vizuálne porovnávať cestovné doklady. E, toto bude dodatočný nástroj pre pohraničné stráže. E, momentálne v praxi takýto nástroj neexistuje. Sú veľmi hrubé a veľké e, papierové doklady, ale e, na hraniciach nemajú nejaké fotografie, ktoré by si mohli pozrieť online. Hovorila som o tomto s Európskou komisiou a pokiaľ viem, takáto elektronická databáza je dlhodobým cieľom komisie, takže musíme aj chvíľku počkať, e, skôr než dojde k vytvoreniu tejto elektronickej databázy. A takisto vás chcem požiadať, aby ste do pondelka prišli s pozmeňujúcimi návrhmi do 17.00. Očakávam, že vo výbore budeme potom môcť hlasovať o tejto správe začiatkom apríla po včerajšom stretnutí e, s tieňovými spravodajcami musím povedať, že neočakávam nejaké e, komplikácie a ešte raz chcem povedať, že vítam tento návrh komisie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani Fajon. A teraz otváram diskusiu. Pani Nedelčeva, nech sa páči, máte slovo. Merci, monsieur le président. Pekne, pán predseda. Chcela by som najskôr poďakovať a zablahoželať spravodajcovi k jeho práci a za vyčerpávajúcu prezentáciu, ktorú nám poskytol. Včera sa stretli teňoví spravodajcovia, bolo to produktívne stretnutie podľa môjho názoru a dalo by sa povedať, že nemáme nejaké rozdielne názory. Toto stretnutie nám umožnilo ešte viacej veci upresniť a podporiť niektoré stanovisko, ktoré chceme v parlamente brániť. Pokiaľ ide o mňa, a mám dve otázky. Dostala som na ne odpoveď včera po tomto stretnutí, ktoré bolo veľmi plodné. Moja prvá otázka sa týkala úlohy Európskeho parlamentu v tomto procese, ale pani Fajon mi povedala, že predloží technické pozmenujúce návrhy spojené s mm, komitológiou a teda parlament e, toho súčasťou bude. Moja druhá otázka sa týkala e, zefektívnenia overovania cestovných dokladov zo strany um, kontrol na vonkajšej hranici a zo strany konzulátov. Rada by som vedela, aká je možnosť pre komisiu aby dala k dispozícii pre členské krajiny elektronickú databázu, kde budú všetky takéto cestovné doklady uznávané členskými krajinami. Ako povedal spravodajca, plánuje sa to, samozrejme potrebujeme nejaký čas, ale tešíme sa, že je tu takáto perspektíva, s ktorou sa počíta. A potom ešte k lehotám pre členské krajiny, aby informovali komisiu uznanie alebo neuznanie daného dokladu. Uh, a potom, ak sa presiahne táto lehota, tak automaticky uznanie tohto dokumentu, tak tu vítam stanovisko spravodajcu. Ešte raz mu ďakujem za jeho spoluprácu a za jeho prácu. Ďakujem vám. Merci. Now. Ďakujem. A teraz pán Tavares. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou ser eh, muito breve. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem stručný. Najprv by som sa chcel poďakovať kolegyni Fajon za dobrú spoluprácu a za je transparentný postup a za ochotu diskutovať. Konec koncov, tak sme to včera zažili na stretnutí. Chcem sa poďakovať aj za dobré myšlienky, ktoré zapracovala do tohto materiálu. Teraz by som sa chcel zamerať na tri také myšlienky, ktoré považujem za veľmi dobré. Takže dobré je mať takú databázu, kde skutočne budú fotografie e, cestovných dokumentov, nebudú tam iba osobné údaje, alebo je to skutočná databáza s fotografiou cestovných dokumentov, čo je veľmi dôležité pre pohraničiarov, teda pre tých, ktorí kontrolujú vstup občanov tretich štátov do Európskej únie. Osobne som počul, alebo dostal som viaceré stiažnosti od občanov nášho štátu, to znamená, že spravili sme určité drobné úpravy, napríklad e, bolo nevyhnutné premenovať jeden e, doklad a niektoré členské štáty to neuznali. To znamená, že aj dokonca v rámci voľného pohybu v šengenskom priestore môžu vzniknúť takéto problémy. Takže nie je to iba o vonkajšie hranice, ale dôležité je, aby členské štáty to, e, takéto dokumenty uznávali, aby tu bola právna istota, aby naši občania si boli istí, že keď e, cestujú, môžu používať tieto dokumenty. Dobre, a teraz po druhé, bezvýhradne podporujem tú myšlienku, že mesiac ako lehota stačí na to, aby sa členský štát aby zareagoval, či uznáva nejaký cestovný dok- doklad alebo nie. V rámci tohoto mesiaca členský štát môže povedať, že tento doklad z hľadiska je platný alebo nie. ak sa nevyjadrí, tak sa odpoveď považuje, odpoveď považuje za pozitívnu. Podľa mňa jeden mesiac dostačujúca lehota a potom po tretie, ak členský štát odmietne uznanie, musí to odôvodniť. Toto sú tri pre mňa dôležité myšlienky, ktoré zohľadnila spravodajkyňa a chcem sa ešte raz poďakovať za jej prácu. Ešte raz ďakujem. Thank you. Mrs. Stanoka. Ďakujem pekne, pani Ždanoka. Yes, uh, thank you, chairman and, uh... Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som chcela pogratulovať kolegyni Fajon za jej dobrú prácu, na ktorej som sa ja podielala Zúčastnil som sa stretnutí tieňových spravodajcov. A neočakávam žiadne problémy s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré plánujem predložiť. Čo som už spomenula v minulosti, je to, že ľudia, občania alebo obyvateľia štátu, odkiaľ pochádzam z Lotyšska, ktorý tvoria 15 obyvateľstva, sa dostali do istých problémov, lebo naše štátne orgány nezareagovali správnym spôsobom. Toto je špecifická situácia. Lotyšský ústavný súd stanovil, že neobčania Lotyšska a ide o neobčanov Lotiska, ale a nejde o osoby, ktoré by boli bez štátnej príslušnosti, ale majú špecifické postavenie, že sú bývalými štátnymi príslušníkmi z SSR. Pevne verím, že náš pozmeňujúci návrh, ktorý zameriava na takúto kategóriu občanov, ktorý spadá pod tie ustanovenia, ktoré sa týkajú nariadne o vízach, kde ide o dokumenty, ktoré vydajú členské štáty EÚ pre občanov, ktoré nie sú štátnym príslušníkmi žiadneho štátu, ktoré ide o túto kategóriu. Pevne verím, že na túto skupinu občanov nezabudneme. No a keď už mám slovo, chcela by som využiť túto príležitosť, že nám predseda pán López Aguilar. Chcela som povedať, že chceli sme zorganizovať vypočutie o situácii takýchto ľudí, ktorí majú špecifické postavenie v rámci EÚ. Ďakujem pekne. Yes. Thank you, Mrs. Danoka. Ďakujem pekne, pani Ždanoka. Teraz, ak už sa naši členovia nehlásia, teraz by som dal slovo komisii alebo predsedníctvu. Čo sa týka komisie, tá je zastúpená pánom Janom D. Kösterom. Nech sa páči, chcete vystúpiť? Nech sa páči, komisia. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem veľmi stručný. V mene komisie by som sa chcel poďakovať pani, pred, pani spravodajkyne za návrh správy, ktorú pripravila na dnešnú diskusiu, rozpravu. Myslím si, že tie pozmeňujúce návrhy, ktoré už navrhla sú pre komisiu akceptovateľné špecificky návrh číslo 3, ktorý sa snaží vyplniť právne vákum v tom terajšom systéme. Tu je dôležité zadefinovať, čo nastane, ak členský štát nepríjme rozhodnutie o tom, či uznáva alebo neuznáva určité cestovné doklady. Ďakujem pekne za toto. ste to posilní aj ehm, našu pozíciu nárade lebo niektoré členské štáty sa zdráli od nejaké riešenia. Čo sa týka osôb bez štátnej príslušnosti, ktoré žijú v Lotisku, môžem potvrdiť, že v súlade s tým, čo pôvodne plánovala komisia, ktorá chcela pokryť všetky cestovné doklady, ktoré boli vydané občanom tretím tretich štátov, teda neobčanom EÚ, tak malo by tu byť také doplnenie, lebo toto sú osoby, ktoré nedostávajú cestovné doklady pre ľudí bez štátnej príslušnosti, ktoré spadajú pod príslušné konvencie z roku 1954, spadajú do inej kategórie a toto je vec, s ktorou komisia nebude mať problém. Posledný komentár. Elektronická databáza s tými vzormi dokumentov ako už prvýkrát, keď sme diskutovali o tomto návrhu, my sa nebránime tomu, aby sa vytvorila takáto databáza so všetkými vzormi cestovných dokladov. V každom prípade je nevyhnutné e, napraviť ten nefungujúci systém, ktorý máme v súčasnosti. A preto by bolo dobré to mať ako určitú perspektívu do budúcnosti, ale nie v ďalkej budúcnosti, dôležité, aby sa tento nástroj neomeškal, aj bol prijatý čím skôr, aby sa podarilo riešiť tie momentálne existujúce problémy. Ak by nastala nejaká zmena preambuly, kde by sa komisia mala zamýšľať nad takouto databázou ako spôsob implementácie tejto myšlienky do návrhu, my sme samozrejme otvorení tejto myšlienke vytvorenia databázy, ale musím povedať, že bolo by to zložité akceptovať ako základnú podmienku pre implementovanie tohoto nástroja. Ďakujem pekne. Thank you. And from the... Ďakujem pekne. A teraz za radu. Chceli by ste sa vyjadriť? Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden szeretném kiegészíteni. Ďakujem pekne. Dovolte, aby som doplnil pár bodov k tomu, čo sme si vypočuli od zastupcu komisie. Chcel by som sa najprv poďakovať pani Fajon za jej návrh správy. Musím povedať, že to, čo je uvedené v správe, o tom sme skutočne diskutovali na pracovnej skupine pre víze na rade. To znamená, že rozhovory sa začali a je tu pracovná skupina, ktorá sa týmto zaoberá a zajtra sa uskutoční štvrté zasadanie, kde sa bude diskutovať tento návrh. Návrhy pani Fajon sú v súlade so stanoviskom členských štátov. Takmer všetky návrhy majú podporu zo strany rady a v mene predsedníctva, ale musím naznačiť, že návrh, ktorý sa týka článku 4, ktorý hovorí, že ak členský štát neposkytne informáciu, má ju nastaviť určité kroky, tento špecifický návrh nemá plnú podporu všetkých členských štátov zatiaľ. Predsedníctvo predložilo veľmi podobný návrh. V súčasnosti pracujeme na tom, aby sme dosiahli konsenzus na úrovni rady v tejto súvislosti. Ďakujem pekne. Thank you. If that'll be it. Ďakujem pekne. Teraz dáme slovo našej spravodajkyni. Pani Fajon, poprosím o záver. Hvala lepa um, za vse um, informácie. Ďakujem pekne za všetky poskytnuté informácie, ktoré som dostala zo strany komisie, ako aj zo strany rady, ako aj tieňových spravodajcov a ostatných kolegyň a kolegov. Vidím, že je tu všeobecné stanovisko, že Euró- Európska únia potrebuje takýto mechanizmus. Bola by som veľmi rada, keby táto iniciatíva bola podporená aj na úrovni rady, je tu o to, že ak členský štát sa nevyjadri v priebehu mesiaca, znamená to automatické uznanie. Myslím si, že táto iniciatíva bude prijatá jednohlasne na rade. To ma potešilo. Mm, máme podporu všetkých politických skupín a okrem toho by som chcela apelovať na Európsku komisiu, aby sa zamysleli nad tým, ako by bolo možné zriadiť elektronickú databázu, aby sa spracoval ten materiál, ktorý máme o cestom dokumentoch, to by bolo určite prospešné. Kolega Tavares spomenul napríklad určité typy cestovných dokumentov. Neviem, či také niečo existovalo v minulosti. Komisia to vynechala vo svojom návrhu. Podľa mojich informácií E, to riešenie neposkytovalo žiadnu pridanú hodnotu. Môžeme sa zamýšľať nad tým, či máme ísť touto cestou, či by sme v budúcnosti mali sa riadiť takýmto zoznamom, aby pohraničiari mali v budúcnosti takýto zoznam a mali možnosť preveriť, či takéto fiktívne cestovné dokumenty existujú alebo nie. Takéto niečo nie je súčasťou môjho návrhu. No a teraz hľadiska komitológie. Ako som už včera povedala na stretnutí, je nevyhnuté držať eh, predpisy, ktoré sa týkajú nového postupu, ktorý vyplýva z Lisabonskej zmluvy. Dôležité je, aby nedošlo k nejakým nepríjemným prekvapeniam. Sú tu ešte nejaké doplnenia. Európsky parlament určite bude mať možnosť sa vyjadriť ku každej zmene alebo úprave. A keďže komisia nám poslala svoj návrh so zmenami, kde ide o to, keď sa zmení nejaký cestovný dokument, či sa to uzná alebo nie, tieto pripomienky budú zohľadnené a myslím si, že vaše pozmeňujúce návrhy určite podporím. Ďakujem pekne pani Fajon za to, čo ste spomenuli, aj za tú otvorenosť. Chcete zohľadniť tie návrhy, ktoré sa spomínali v rámci diskusie, teda by som vám chcel oznámiť, že teda musíme ukončiť tento bod, ale ešte predtým poviem, že lehota pre pozmeňujúce návrhy tejto súvislosti bol stanovená na pondelok 21. marca do 5. a hlasovanie sa uskutoční 12. apríla. Súhlasíte s tým? Dobre takže môžeme postúpiť ďalej. A potom ešte budeme mať zasadanie koordinátorov, ktoré by sa malo konať po tomto bode. Máme tu ešte jeden bod, ktorý je iste zaujímavý, ktorý sa týka výmeny názorov, prvý výmeny názorov a ide tu harmonizáciu trestného práva v EÚ. You know that, uh... Iste viete, že z hľadiska dôležitosti tejto oblasti a že s tým, ako vstúpila Lisabonská zmluva do platnosti, koordinátori LIBE rozhodli, že prídeme so správou z vlastnej iniciatívy, ktorá sa týka trestného práva a ten titul správy sa zmenil na prístup EÚ k trestnému právu. Dnes tu máme teda prvú výmenu názorov na túto tému a vypočujeme si nášho spravodajcu pre tú tému, je to pán De Jong a poprosíme ho pre jeho prezentáciu tejto témy. Potom môžeme dať slovo aj rade a komisii a otvoríme diskusiu. Pán De Jong, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Som rád, že ste spomenuli už názov, pretože v programe ešte stále sa spomína slovo harmonizácia trestného práva v EÚ a koordinátori rozhodli, že e, využijú ten názov prístup EÚ k trestnému právu. Takže k postupom Dal som k dispozícii sekretariátu taký náčrt pracovného dokumentu, na základe ktorého môžeme urobiť našu prvú výmenu názorov. Ja sám som to v dokumentoch nevidel, tak dúfam, že to bolo distribuované. V každom prípade vám porozprávam alebo uvediem vás do problematiky. Druhá vec, pre mňa by bolo zaujímavé vedieť, či tieňoví spravodajcovia k tejto správe chcú sa stretnúť e, predtým, ako predložím návrh správy ako taký. V takom prípade si môžeme vymeniť naše názory ešte podrobnejšie a môžem ich zobrať do úvahy ešte predtým, ako predložím svoj návrh. No a teraz k obsahu. E, rozsah e, pôsobnosti tejto správy pokiaľ viem, rozhodli o tom koordinátori, je materiálne trestné právo, nie procedurálne. A myslím si, že hmotné trestné právo, myslím si, že to je dobre rozlišiť, teda hmotné trestné právo. Nebolo to povedané predtým, zatiaľ čo v procedurálnom práve máme predošlé správy z tohto parlamentu. Z tohto dôvodu, teda toto je tento dôvod, a potom správa o hmotnom trestnom práve. Teda dôvod, musíme sa pozrieť na charakter trestného práva. Má to dva aspekty. Na jednej strane trestné právo je veľmi často odpoveď politikov, keď sa vyskytnú problémy a keď eh, chceme ukázať, že sme aktívni, že to berieme vážne, eh, takže sa hovorí o trestnom práve, ale keď si zoberieme právny systém ako taký, trestné právo je považované za opatrenie, za posledné možné opatrenie, ale keď to transponujeme na európsku úroveň, tak vidíme, že v Európe niekedy členské krajiny s tým majú problém a prídu s myšlienkou, že možno by sme mali mať európske trestné právo pre takéto prípady. To je jedna strana mince. Druhá strana mince je, že trestné právo vždy súvisí s ľudskými právami. Vždy to súvisí s citlivými vecami, ktoré sú, vychádzajú z národnej kultúry a môže to byť citlivé na harmonizáciu, takže musíme nájsť rovnováhu medzi na jednej strane potrebou európskeho práva a na druhej strane jeho účinnosťou a dopadom. Keď sa pozrieme na zdroje, aby sme dospeli k tejto rovnováhe, tak e, je to článok 83 zmluvy Európskej únie, a rada tiež prijala iniciatívu v roku 2009 a prijala závery a ustanovenia, ktoré vlastne, ktorými sa vlastne radia rozhodnutia v oblasti trestného práva. Niektoré texty som zdôraznil, sú zaujímavé. Z procedurálneho hľadiska je to celkovo veľmi komplikované. Takže len vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy Európsky parlament nemal možnosť o tomto diskutovať. A komisia ehm, tým, že mala separátne vyhlásenie, sa vlastne vzdialila tejto téme. Navrhujem, aby sme toto vzali do úvahy, tieto závery a aby sme túto správu videli ako formu odpovede na to, čo doteraz urobila rada. Ale potom teda musí tam byť zaangažovaná aj e, komisia, aj parlament. Myslím si, že správa by mohla mať tri časti. Prvá časť by mohla byť o rozlíšení európskeho národného, európskych národných e, právnych celkov. Pozrela som sa na systém v USA. Myslím, že by sme sa mohli poučiť alebo naučiť niečo od USA, ako sa identifikuje federálne a štátne právo. Mm, čím viac som skúmal, tým viac som e, sa priklonil k názoru, že je to také veľmi zahmlené a nemyslím si, že je to dobrý prí, príklad, ale môžeme sa poučiť z, te, z tohto zlého príkladu a dospieť niečomu dobrému. Na základe zmluvy a záverov rady by sme mohli vytvoriť niekoľko kritérií, z ktorých by sme mohli vychádzať pri vytváraní e, tohto práva pre Európsku úniu. Druhá sekcia je ešte dôležitejšia súvisí s kvalitou práva. Máme v trestnom práve množstvo princípov, ktoré sú založené na medzinárodnom, medzinárodných ľudských práv a musíme brať do úvahy, kedy sa za, zavádza trestné právo a charakter jeho ustanovení. Momentálne nemáme systém, ktorý tieto princípy um, umiestňuje do rámca uh, a hodnotí návrhy pre nové nástroje trestného práva. Myslím, že by bolo veľmi užitočné, keby parlament mal sériu princípov. Na nešťastie akademici na tom pracujú. Spomínal som to už na úvode. Myslím si, že toto sa musí brať do úvahy, keď sa riešia otázky trestného práva. No a po tretie, tretia časť správy sa bude venovať inštitucionálnym dohodám, pretože musíme sa dohodnúť na princípoch, ale musí tu byť vytvorený systém vo všetkých európskych inštitúciách na to, aby sa to aplikovalo alebo uplatňovali. Neviem, že by bol koordinovaný, koordinovaný systém v Európskej komisii ohľadom trestného práva. Určite nemáme, alebo neviem o systémoch, na ktorých sa dohodli členské krajiny v rámci rady ani našej inštitúcie si nemyslím, že my ako výbor máme ambíciu alebo si trúfame na riešenie všetkých návrhov trestného práva v nejakej politickej oblasti, environmentálnej oblasti, finančných záujmov, záujmoch. A pre kvalitu práva je dôležité, aby aspoň niekde a ja by som sa obratil na právnu službu, aby inštitúcia bola schopná povedať, že bráni koherentnosť trestného práva ako takého a celkom iste by sme mali hovoriť, ako tento princíp súvisí s návrhmi, na ktorých by sme mohli sa zhodnú. Takže myslím, že je to komplexné. Ak sa to príjme, tak to bude mať viacero dopadov na našu prácu. Ale samozrejme veľmi ma zaujímajú vaše názory. E, sú tu aj niektoré špecifické otázky, o ktorých budeme ešte diskutovať. Ďakujem. Ďakujem pánovi Dajongovi. A teraz, ako som povedal, si vypočujeme kolegov, ktorí chcú prispieť, ale vyzývam aj zástupcov inštitúcií, ktorí sú prítomní, komisiu a radu, Možno, že najskôr radu. Pán Petr Čonka by chcel niečo povedať. Ste vítaní. Ďakujem pekne, pán predseda. Som veľmi rád, že táto diskusia e, sa tu teraz deje. Teraz. Keď hovoríme o rôznych legislatívnych návrhoch a iniciatívach v Rade a medzi parlamentom a radou v rámci spolurozhodovania Ide o obsa- um, obsahové otázky, aj procedurálne otázky. Je to teda veľmi dobre načasovaná iniciatíva zo strany pána De Jonga, aby sa vypracovala správa na túto tému, aby sme sa pokúsili zahrnúť do tejto diskusie aj určité politické úvahy, aby sme zabezpečili konzistentnosť na nástrojov, ktoré príjmame. Hovorili ste o usmernenia hrady ktoré boli prijaté v roku 2009. A ďalšia séria usmernení bola prijatá 7 rokov v ro- predtým, v roku 2002, a rada rešpektuje tieto usmernenia, keď e, pracuje na konečných verziách dokumentov, ktoré sú schválené v rade. Takže nie len princípy samotné, proporcionalita, E, pomer e, e, sankcií alebo to rozpetie, ktoré je definované v týchto usmerneniach. To všetko sa berie do úvahy tieto základné princípy, že by sme nemali ísť nad rámec toho, čo je nevyhnutné v rámci únie, preto aby sme regulovali niektoré e, oblasti a nechávame dostatočný priestor pre členské krajiny, aby sa postarali o tieto zostávajúce veci tým, že rešpektujeme princíp subsidiarity. Takže je tu rovnováha, ktorú sa snažíme dosiahnuť v každom legislatívnom návrhu. Tieto usmernenia teda sú takou živou časťou práce rady, keď vydávame E, e, zákony, ale nemali by sa uplatňovať iba v rade. Je potreba mať e, spoločnú sériu princípov, takže veľmi vítam myšlienku, že Rada, Komisia a Parlament si sadnú a prediskutujú tieto otázky. Bola to vlastne prvotná myšlienka, možno si spomínate, že aj v rámci štokholmského programu sa to spomínalo, že by sa mali zvažovať tieto usmernenia medzi inštitúciami. Takže vítame túto otázku a dúfame, že komisia príde s nejakými návrhmi, na základe ktorých e, to potom pokročí dopredu. Medzi tým e, pracujeme na trestnej politike každodenne, medzi inštitúciami sa prediskutávajú rozličné témy, ako napríklad kybernetické zločiny, Eh, obchodovanie s ľudskými bytostiami alebo zneužívanie detí. Diskutujeme o týmto, týchto princípoch eh, v trialógu a myslím si, že implementujeme do veľkej miery tieto usmernenia aj do praxe. Takže v rade to platí už z roku 2002. Ďakujem. Ďakujem. Ak... Eh, áno, pán Jakolino sa hlási o slovo. Pani Ludford pán Vos. Takže pán Žakolino, ako prvý. Budem veľmi stručný. Keď som si vypočul spravodajcu a všetkých rečníkov, nie je žiadna pochybnosť, že budeme musieť zmeniť názov e, tejto agendy a prijať európsky prístup k trestnému právu, ak chceme riešiť niektoré ustanovenia zmluvy najlepším možným spôsobom, ako sme to videli v kontexte štokholmského programu. Je to oblasť práva, ktorá je úzko spojená s národnou suverenitou a v takom prípade teda e, je toto trestné právo a európsky rozmer e, zločinov a cezhraničný charakter zločinov je dôležitý. Musíme hovoriť o obchodovaní s ľuďmi, o pašovaní drog a podobne. Tu sa demonstruje takýto prístup. A je to pre nás aj ukazovateľ, ako napredovať. Myslím, že by sme nemali konať nezávisle od Eh, hodnotení širšieho charakteru zo strany jednotlivých aktérov, pokiaľ ide o túto oblasť. Ak máme sériu trestných opatrení, tak musíme sa posunúť dopredu. Um, a ak nebude dobré eh, vzdelávanie pre sudcov a právnikov, tak nepokročíme dopredu. Takže ja budem určite toto veľmi úzko sledovať, aby som videla, ako sa veci vyvíjajú. Myslím, že je zásadné mať prístup, ktorý nám umožní vyhodnotiť trestné právo v členských krajinách. A musíme spolupracovať s radou, pretože za tými sú všetky tieto nové stimuly. Je to dôležité, E, práve e, v, v tomto historickom momente, ktorý je taký závažný. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Ludford. Myslím si, že toto je veľmi e, dôležitá práca a priznám sa, že bez tejto správy z vlastnej iniciatívy by som pravdepodobne Ehm, nepoznala závery rady e, k trestnému právu, takže som vďačná, že máme tieto informácie. Myslím si, že potrebujeme e, veľmi pozorne pracovať na hmotnom alebo procedurálnom trestnom práve a preto som veľmi rada, že tu pán De Jong predkladá tieto myšlienky. Je to vlastne také e, poradenstvo, či už to bude zo strany právnej služby, alebo niektorá nám umožní, ktorá nám umožní zlepšiť kvalitu legislatívy. E, neustále hovorím ja sama o tom, že musíme mať e, takéto niečo, čo poznám z iného kontextu, pretože niekedy mám pocit, že že politici sú amatéri. Niektorí z našich kolegov sú právnici, ja nie som. Ale ako zákonodarca mám pocit, že si musíme zaslúžiť e, svoju reputáciu pred občanmi EÚ a musíme produkovať e, dobre vypracované a čo najpresnejšie e, zákony a pri rešpektovaní e, subsidiarity, proporcionality všetkých princípov a pridanej hodnoty musíme byť opatrní, obozrení, keď vydávame európske trestné právo. Preto tiež vítam zmienku e, pána Čonku, ktorý hovorí, kde sa hovorí o činnostiach komisie. Myšlienku tripartitnej spolupráce. Parlament by určite profitoval z takéhoto e, modelu ustanovení, ktoré sú v záveroch rady a čím viacej teda budeme spolupracovať na, v dohodnutom rámci, v oblasti vypracovania trestnej legislatívy, tým lepšia táto legislatíva bude. Minulý rok sme pracovali na smernici o tlmočení a prekladoch, tomu som bola správodajkyňou, takže som vďačná za jeho prácu a za jeho prístup Musím si to skontrolovať, pretože mám kópiu záverov rady a tam sa hovorí, že komisia chce predložiť e, stanovisko, ktoré bude v zápisnici a myslím, že to sa týka pána Čonku a musím si overiť, čo toto vyhlásenie hovorí. To by ma teda veľmi zaujímalo. Myslím si, že táto správa bude užitočná a urobím maximum, čo bude v mojich silách. Veľmi rada budem spolupracovať s pánom Jongom na tejto veci, pretože si myslím, že by bolo dobré, ako som už povedala, mať takúto disciplínu, ktorá je potrebná v oblasti trestného práva. Nemôžeme len bezhlavo vydávať trestné zákony, musí to byť e, maximálne kvalitné a dúfam a verím, že táto správa nás povedie týmto smerom. Axel Voss. Dobre, Axel Voss. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som sa najprv poďakovať za to, že pán De Jong sa tak venuje tejto správe. To je naozaj veľmi dobré. A podľa mňa by sme v tom mali pokračovať ďalej veľmi ambiciozne. A aj Sara povedala, že by sme mali zohľadniť tú skutočnosť, že národné právne systémy rastli po celé stáročia a každý takýto právny systém má svoje zvláštnosti a tým by sme boli naozaj zohľadní. A mali by sme sa snažiť zachovať eh, všetky tieto osobitosti, ale predsa len robiť krok vpred. cene absorbujú myšlienky z iných systémov, tak či onak. Takže k tým zmenám dochádza. Systémy neexistujú izolovanie. Naše precedenčné právo a aj e, naša legislatíva preberá nápady z iných e, systémov. Lenže aby sme príliš tlačili na britský systém, aby sa prispôsobil kontinentálnemu systému, to by nebolo vhodné. Určite by to viedlo k odporu a neurobi by sa ani tie reformy, ktoré sú nevyhnutné. Ďakujem. Dobre, ďakujem. Pán Brans, má maďarské predsedníctvo nejaké pripomienky? Pán predseda, chcel by som iba zopakovať to, čo som povedal, že vítame túto prvú diskusiu. Myslím si, že je to naozaj veľmi dobrý nápad, že tieto princípy sú ustanovené v nejakom dokumente, na ktorom sa dohodla rada a parlament a snáď aj komisia, takže je to medziinstitucionálny dokument a snáď sa nám podarí zorganizovať stretnutie, aby sme si pohovorili o tomto návrhu neformálne. Ďakujem. Komisia, máte niečo? Iba veľmi stručne. Môžem sa iba pripojiť k tomu, čo už bolo povedané. Komisia sa domnieva, že toto je veľmi dôležitá téma, pretože po Lisabonskej zmluve sa e, právne pozadie trošku zmenilo. A sú tu jednotlivé nástroje, jednotlivé systémy, ale predsa len by sme sa mali snažiť rozmýšľať horizontálne, mali by sme sa snažiť vytvoriť rámec, na základe ktorého budeme pracovať v budúcnosti. V rámci komisii eh, berieme veľmi vážne potrebu mať tu jasno. V rôznych generálnych riaditeľstvách sa eh, pravidelne hovorí o návrhoch odkedy riaditeľstvo pre spravodlivosť vzniklo, hovoríme o týchto záležitostiach a komisia požiadala inštitúciu, aby pracovala na lepšej konzistentnosti a samozrejme chceme spolupracovať s ostatnými inštitúciami, aby sa v budúcnosti legislatíva zlepšila. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne komisii spravodajca De Jong. E, prosím vás, ukončte túto e, prvú rozprávu. Áno, budem veľmi stručný. Myslím si, že celkovo záujem, ktorý tu bol vyjadrený, bol veľký. A ďakujem komisii a rade za ich reakcie. A myslím si, že všetci súhlasia s tým, že by sme sa mali stretnúť skôr, než začneme pracovať na konkrétnom texte. Takže sa skontaktujem s komisiou a zradu, aby sme naozaj zorganizovali takéto stretnutie. Pokiaľ ide o podstatu, chcel by som povedať, že je tu jeden e, rozdiel oproti tomu, čo som predpokladal. Pán Foss hovoril o procesnom práve. Dobre, ja nemám s tým nejaký problém, ale keď myslím na rok 2007, tu bola už správa, to bolo prechádzajúca prechádzajúcom mandáte a Trošku sa tu rozširuje celkový projekt, ale ak máte všeobecne taký pocit, že by sme to mali rozšíriť, tak prosím, môžem to rozšíriť teda o to procesné právo. Ďakujem veľmi pekne. Dobre. Ďakujem. A s týmto záverom... Nie, ešte nie. A moment. Hovorí pani Ladford kým sme hovorili o nedostatkoch výkonu Europolu, tak pán Wainwright bol na tlačovej konferencii v Hágu a tam sa hovorilo o najväčšom kruhu pedofilov, ktorý sa podarilo chytiť. Bolo tam 170 podozrivých identifikovaných a jednoducho pán Wainwright urobil prácu, ktorú mal robiť Europol. Takže toto by sme mali robiť v rámci cezhraničnej spolupráce. Mali by sme chytať takýchto zločincov. Neviem, či toto ospravedlňuje pána Wainwrighta, ale chcela som vás informovať o tom, čo robil pán Wainwright a prečo tu nebol dnes popoludní s nami. Dobre, hovorí pán predseda. Zaznamenáme si to. Ďakujeme pekne, pani baronka Ladford. Takže Končíme dnešné stretnutie. Stretneme sa opäť zajtra o 9.00 a začneme sa zatvorenými dverami s pani komisárkou Melstrom. A prajem vám príjemný večer a ostanú tu akurát koordinátori. Ďakujem veľmi pekne.